prezentácia komisio k správe o téme, ktorú máte uvedenú v programe. Táto téma bola 21. apríla zaradená, ale tam sme dlhšie hlasovali, ako sme mysleli a viem, že toto je veľmi dôležitá téma hovoriť o typovom schvaľovaní motorových vozidiel, takže keby komisia e, sa utišila, tak by som jej potom dala slovo. Dobre, takže nech sa páči. Mohla by som teraz odovzdať slovo Joane, nech sa páči. Toto je Johana Sinkovská. Asi som to zle vyslovila, ale ďakujem za to, že ste prišli. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Dobré ráno všetkým. Poviem pár slov o cieľoch, ktoré sa snažíme dosiahnuť s textom a potom vás Antony vám ukáže PowerPointovú prezentáciu, ktorá je podrobnejšia. Dovolte, aby som povedala, o čom je tento návrh a prečo ho chceme mať čo najskôr prijatý. Základné pravidlo je, že by sme sa mali postarať o to, že všetky vozidlá na trhu, ktoré sú v obehu, sú verifikované podľa rovnakých pravidiel noriem a sú kontrolované po umiestnení na trh rovnakým spôsobom. To znamená, musíme zabezpečiť rovnaké podmienky. Podľa nás toto je jediný spôsob, ako zaručiť, že tento systém, ktorý vychádza z rozhodnutí z 20, vyše, vyše 20 národných rozhodnutí, je dôveryhodný a že automobily sú nakoniec bezpečné. Mali by sme sa snažiť dosiahnuť dohodu o tejto zásade so spoluzákonodarcami, miestnymi orgánmi a ďalšími zainteresovanými existujúci systém počas rokov prišiel s dobrými výsledkami a preto nechceme zmeniť logiku systému. My si stále myslíme, že tento systém, ktorý je v rukách členských štátov decentralizovaný, má svoj význam a komisia to nechce meniť. Nechceme prejsť zrazu k orga- centralizovaným orgánom a podobne, ale súčasne systém ukázal aj svoje obmedzenia a keďže systém vychádza zo vzájomnej dôvery medzi členskými štátmi a ich orgánmi, musíme zabezpečiť, že pri jeho reforme riešime všetky kroky a inštitúcie v systéme typového schvalovania. To znamená, potrebujeme celostný prístup, aj keď si niektorí myslia, že treba riešiť len jedno alebo druhé. Takže čo navrhujeme? Navrhujeme tri skupiny zmien. Jedna je posilnenie ex ante schvalovania vozidiel. Myslíme si, že to existuje, ale môže sa posilniť. Potom e, kontrola rovesníkmi, lepšia e, výmena informácií, spolupráca medzi orgánmi a podobne. Druhý veľký blok sa týka do, dohľadu nad trhom. V súčasnosti sú tieto systémy veľmi vágne, rozptýlené, fragmentované a jadrom tohto systému je kontrola zhody vykonávaná členskými štátmi a potom komisiou. Teda chceme mať istotu, že sa kontrolujú vozidla nielen pred uvedením na trh, ale aj keď sú už v obehu. Potom navrhujeme aj ďalšie postupy v prípade, ak by došlo k nehodom. To znamená, to hovoríme o postrizikovej situácii v prípade tých, ktorých nie sú e, v súlade a potom súdne procesy alebo konania. To znamená viac právomoci komisie. Hovoríme o GSE. Hovoríme o Gice a chceme mať istotu, že komisia zohráva úlohu v tomto systéme typového schvalovania a najväčšia výzva je, aby 28 členských štátov konalo podľa rovnakých pravidiel a my si myslíme, že to, čo sme zabudovali do systému a dohľad zo strany komisie je potre- sú potrebné. Potom komisia pracovala na tomto systéme už aj pred Volkswagenom na tejto revízii. Takže to nie je Volkswagen, ktorý nás prinútil premyslieť si alebo prehodnotiť existujúci systém. Takže my sme prácu len posilnili a zmenili sme prístup, ale už aj v minulosti sme mali pocit, že veci treba zmeniť. Ako som už to povedala na začiatku, e, čas je e, zásadný, nemáme čo stratiť. Prípad E, Volkswagen jasne ukázal slabé miesta v tomto systéme. Je veľmi ťažké si vybudovať reputáciu, ale ľahko sa stráca. A práve teraz sme v tejto etape, takže to potrebujeme zmeniť a týka sa to interných účelov, našich partnerov a podobne. Z hľadiska spotrebiteľov nikto si nekúpi auto, ktoré nie je to auto, ktoré je autom, e, ktoré malo zlú publicitu. Takže je to o základných zásadách jednotného trhu a my si myslíme, že práca na texte by nemala byť business as usual. Je to zložitý návrh a mali by sme mu venovať dosť času, aby sme pochopili, čo chceme dosiahnuť. Ten systém, ktorý je dnes na trhu, nefunguje nie je optimálny a buď to urobíme rýchlo a postaráme sa o to, že sa tieto veci nezopakujú, alebo budeme mať takéto problémy neustále. Ja myslím, že to treba veľmi jasne povedať. Toto nie sú ehm, veci, ktoré môžu čakať 3, 4, 5 rokov. Treba to urobiť teraz a rýchlo. Teraz by som dala slovo kolegovi, ktorý vám ukáže pri, tie priesvitky. Pokúsim sa byť čo najstručnejší. Dobré ráno. Veľmi stručne vám ukážem návrh a samozrejme neprejdeme všetkými detailami. Skôr, ako sa začnem zaoberať návrhom, by som vám chcel pripomenúť hlavné e, charakteristiky tohto systému uvedená smernica e, ho upravuje. Čo, ho, čo máme na mysli pod typovým schváľovaním? Máme na mysli to, že všetko je harmonizované na úrovni EÚ, teda tie požiadavky, ale tak ako je to v prípade aj inej legislatívy, táto legislatíva je uvádzaná do praxe národnými orgánmi členských štátov, takže členské štáty vykonávajú skúšky a certifikáciu a spolu s tým máme vzájomné uznávanie schvalovania na základe týchto harmonizovaných e, požiadaviek EÚ. Systém funguje od začiatku 70. rokov, ale prevádzky schopný je od roku 88 pre autá, pre nákladné autá od roku 2014. Takže veľmi dôležitou črtou je aj to, že čo je typ typ je skupina vozidiel, ktoré majú rovnaké charakteristiky. To znamená, že netestujeme každé auto, ktoré sa dostane na trh, ale testujeme, skúšame prototypy vozidiel, ktoré sú reprezentatívne pre tie vozidlá uvedené na trh. A potom výrobca uvádza vozidlo na trh s certifikátom konformity zhody, to je vyhlásenie výrobcu, že vozidlo splňa typové schvalovanie. Takže schval- schvalovanie, tu je prvý obrázok, Schvalovanie znamená, že certifikáciu vykonáva tretia strana. Zvyčajne sú to nejaké národné orgány, a aby to mohli spraviť národné orgány, vychádzajú pri certifikácii zo skúšok a to nazývame technical service, čiže technické služby vykonávajú tieto skúšky. Nechcem hovoriť všetky detaily tohto diagramu, ale chcem len vysvetliť dnešný proces. Najprv schválime typ. To robí vnútrobia národné orgány na základe skúšok vykonávaných technickými službami, ale tieto orgány sú vymenované na vnútroštátnej úrovni a po schválení TEPu dostane výrobca certifikát typového schválenia a na tomto základe môže uvádzať vozidla na trh a musí každé vozidlo vybaviť takýmto certifikátom zhody každé vozidlo, ktoré uvedie na trh a potom na jeho základe kupujúci klienti môžu zaregistrovať vozidlo v celej Európy bez ďalších kontrol. Toto je hlavný účel e, systému režimu európskeho typového schváľovania. Tu na, hovoríme o revízii tohto systému, to už spomínala Joana, tri hlavné piliere, posilnenie kvality a nezávislosti e, typových skúšok, dohľad na trhu a lepšie spravovanie e, na úrovni EÚ. Teraz formát. Formát vychádza z nariadenia, respektive vychádzame z nariadenia miesto smernice, to je náš návrh nariadenie a nie smernica. To je v duchu súčasnej, súčasnej situácie v Európe. Štruktúra je veľmi podobná tomu, čo máme v smernici 2007-46 Máme tam viacero 28, 98 článokov, 19 príloh. V prílohy sme vo veľkej miere vybrali zo, e, prebrali zo súčasných požiadaviek, o tých nechceme rokovať. Chceme sa zamerať na články a pri článkoch máme aj určitú administratívnu prácu, ktorá sa nazýva informácie o právach a údržbe to je článok 63 až 70. Dneska tieto ustanovenia sú v e, rámci legislatívy o emisiách Euro 5, Euro 6, ale tieto požiadavky nie sú špecifické len pre emisie. Pokrývajú všetky časti vozidla a ide tu najmä o to, aby, sme mali, aby aj nezávislí opravári mali prístup k údajom o vozidle, aby ho mohli opraviť rovnakým spôsobom, tak ako to robia e, úradní dílery výrobcov. Čo je ďalej veľmi dôležité, je, že sme prebrali tieto požiadavky. Nechceme tu meniť požiadavky. Prevzali sme len to, čo už existuje lebo si myslíme, že je lepšie to mať takto v eh, horizontálnom texte. Potom sme niektoré veci lepšie vysvetlili. Ako viete, museli sme text lisabonizovať, to je tá diskusia o delegovaných a implementovaných a vykonávacích predpisoch. To všetko sa teda urobilo kvôli tomuto. Ďalší obrázok samotnému e E, e, obsahu, nezávislosť testovania. Je tam niekoľko nezávislých pilierov. Chceme zabezpečiť finančnú nezávislosť e, orgánov a na to uvádzame osobitný poplatok. Je to článok 30 a 86. aby sme zabezpečili nezávislosť, chceme mať e, kontrolu peer review k partnermi. Dneska je to tak, že to e, robia len tí, ktorí sú dezignovaní. Zajtra budeme, na budúce chceme mať vymenovanie podľa spoločného posúdenia, čiže viacero členských štátov a možno aj komisia by vykonávali toto posúdenie. S tým súvisí aj to, že by mohla byť možnosť e, odmietnúť vymenovanie takejto technickej služby, nezávislej služby, ak nejaký členský štát s tým nesúhlasí v súvislosti s nezávislosťou chceme mať aj viac nezávislosti, viac e, hlásení, napríklad viac údajov o typovom schvalovaní, ktoré sa musia vymieňať medzi členskými štátmi. V súčasnosti je to skôr len retorika a členské štáty v zásade nemôžu žiadať o viac údajov než tie údaje, ktoré sú uvedené v certifikáte. My chceme mať systematickejšiu výmenu údajov teraz. Pokiaľ ide o monitorovanie, žiadame členské štáty aj o to, aby monitorovali typové aktivity a e, aktivity dohľadu nad trhom na vnútroštátnej úrovni a ku komisii a ostatným členským štátom. To by tiež umožnilo takéto hodnotenie rovesníkmi. Ďalší obrázok, prosím. Pokiaľ ide o dohľad nad trhom, to už spomínala Johana, nebudem uvádzať všetky detaily, ale máme tu už horizontálne právne predpisy, ktoré sú uvedené tu, napríklad o dohľadu nad trhom. A v tomto návrhu Hovoríme viac o tom, čo je špecifické pre tento sektor. Hovoríme najmä o spolupráci medzi orgánmi typového schvalovania. To zvyčajne neexistuje pri novom prístupe, ale tu máme takú vzájomnú interakciu medzi týmito orgánmi a taktiež posilňujeme aj požiadavky na vysledovateľnosť výrobkov a definujeme zodpovednosti jednotlivých aktérov v hodnotovom reťazci, distribútory, výrobcovia, dovozcovia. S tým súvisí nové ustanovenie, také ochranné ustanovenie, ktoré pokrýva prípad nezhody. Dneska to nie je veľmi jasné že čo má platiť na úrovni EÚ v prípade, ak sa veci nezhodujú ale musíme riešiť to, že ak, nie je, ak je nezhoda, uplatňujeme rovnaký postup v celej Európe a nie tak, že by jeden členský štát konal e, rôznymi spôsobmi. Teda, že by štáty konali rôznymi spôsobmi. Toto ide postupom, ktorý pomôže dosiahnuť rozhodnutie na európskej úrovni. Na ďalšom obrázku máme viac EU e, governance, spravovania Neznamená to viac kontroly zo strany komisie, ale je tu viacej pilierov, ktoré sa môžu použiť na to, aby tá, e, to riadenie zo strany EÚ bolo lepšie. Dnes nie je možné, aby členský štát odmietol výrobok, ktorý iný členský štát schválil, dokonca aj vtedy, ak ide o otázku nezhody. Dnes to funguje tak, že členský štát, ktorý zistí nezhodu, musí požiadať o e, nejaké konanie tento členský štát, ktorý má tú nezhodu. A čo ak to nekoná? Ak e, ty ne, o, o, proste je tam takýto nesúlad e, postupov a to chceme napraviť a chceme, aby sme mali spoločnú reakciu na otázky nezhody na úrovni EU článok 53 a 54. S tým súvisí aj to, aby každý odviedol svoju prácu. A ako sa to dá zabezpečiť, je to, že sa umožní komisii, aby vykonávala dohľad nad aktivitami na trhu, aby bolo potom možné, pre, alebo umožnené pre komisiu, aby mohla kontrolovať niektoré výrobky. To bude doplnkové vlastne k aktivitám členských štátov a zabezpečí sa tým, že to, čo sa robí na členskej úrovni členských štátov, je to, čo od nich očakávame. Takže Nechceme duplikovať prácu, takže navrhujeme, aby bolo Európske fórum pre dohľad nad trhom a schváľovacie aktivity typologické. To je vlastne článok 10, kde komisia a členské štáty budú vlastne hovoriť o svojich spoločných aktivitách a kde sa vlastne podelí tá práca medzi jednotlivých aktérov. ten postup na európskej úrovni, ten som už spomenul a takisto počítame s prísnejšími pravidlami, pokiaľ ide o sankcie. To je jeden z tých veľkých problémov v súčasnosti. Ide o to, že tie sankcie sú hlavne na národnej úrovni, takže tu je veľký rozdiel medzi tým množstvom sankcií, ktoré sa vlastne uplatňujú medzi jednotlivými členskými štátmi, na to, aby sme toho vniesli určitú koherentnosť. Musia členské štáty notifikovať sank- o sankčných režimoch a navrhujeme, aby tu bola aj sankcia na európskej úrovni, predovšetkým vtedy, keď žiadna sankcia nebola prijatá na úrovni štát, členských štátov. Ten tak, text vlastne sa týka aj ďalších záležitostí, ktoré sú dôležité, možno nie sú až také dôležité ako tie predchádzajúce, takže som spomenul iba tie dôležité a teraz spomeniem ešte klarifikáciu, objasnenie. Chceme vniesť do toho viac harmonizácie, čo nazývame vlastne E, európske malé CVčka. Takýmto spôsobom chceme k tomu pristúpiť a to by mohlo pomôcť, že by sa takéto malé vozidla vlastne e, mohli presunúť, presúvať v rámci Európy. Momentálne ešte máme určité ťažkosti pri pohybe týchto vozidiel v rámci Európy a takisto pokiaľ ide o vozidlá, ktoré už sú na konci série, tak ako to nazývame. To sú teda také vozidlá, ktoré nesplňajú už pravidla, pretože boli vlastne vyrobené tesne pred lehotou a máme také režimy pre tieto série, ale to je na národnej úrovni, takže opätovne ten problém, ktorý tu máme, že keď chcete pohnúť s jedným vozidlom z jedného členského štátu do druhého, tak sú tu problémy, pokiaľ ide o preuznávanie schválenia pre tieto typy vozidel. Obmedzenia, pokiaľ ide o platnosť schvalovania typológie aut, tak to je vlastne to schvalovanie nebude vlastne platné navždy. Musíme tu robiť periodické kontroly a takisto tu spomínu aj prístup k softveru, ktorý je takisto potrebný na to, aby sa objasnili základné služby, ktoré by mali mať prístup k softvéru týchto vozidiel a mali mať aj umožnenú kontrolu. Takže týmto končím. Ak sú otázky, tak sme pripravení reagovať. V prezentácii som uviedol niektoré poznámky, aby ste mali informácie o ďalších článkoch textu a aj ohľadne ďalších právnych textov, ktoré máme vlastne v rámci tej schémy schvaľovania dnes pred nami. Takže pozrite sa na to a Ďakujem pekne za pozornosť. Ďakujeme, výborne, vynikajúce. Takže teraz požiadame, že kto chce otázky, Dan Dalton ako spravodajca, potom tieňový spravodajcovi a potom doznám ďalších. Takže ďakujem. Ďakujem, Vicky. Nemám konkrétne otázky, chcem sa iba poďakovať komisii, pretože spolupracovali so mnou Mali sme tri veľmi dlhé stretnutia a vlastne mali sme aj dve stretnutia s tieňovými správodajcami, takže ďakujem komisii za úlohu, ktoré sa zhostili. Sú tu dve oblasti, kde ešte to je trochu sporné. Ide pokiaľ, predovšetkým pokiaľ ide o poplatky. Krátka otázka predsa len z mojej strany. Vedia, aký mám k tomu ja názor, ale pokiaľ ide o schvalovanie na tých 5 rokov, tak by ma zaujímalo, že čo si o tom vlastne myslia, ale teším sa na ďalšie vyjadrenia tieňových spravodajcov. Pán Stefa- Štefanec, ďakujem pekne, pani predsednička. Jedna otázka, pokiaľ ide o testujúce úrady. V podstate principiálne by to mali byť nezávislé úrady testovacie, ale otázka je, že či výrobcovia aut môžu vlastne testovať aj v rámci svojich laboratórií a ako komisia vníma vlastne celý tento postup v rámci nezávislosti. Crystal Schaldemose. Thank you very much. Uh, I have uh, two questions. One... Pani Schaldemose, všeobecnejšia otázka z mojej strany. Urobili sme dostatočne sme preskúmali tento nový systém schvaľovací, pretože jedna z tých vecí, kde vidíme, že tie mimovládne organizácie sa snažili vniesť do toho názor že sme tu videli určité rozdiely, pokiaľ ide testovanie v laboratóriách a na ceste. Nikto však nereagoval na tieto rozdiely. Vlastne to boli mimovládne organizácie v USA, ktoré objavili tie problémy s, s Volkswagenom. Takže celý ten systém sú tu dostatočné miery, je dostatočne jasne povedané, že tie kontroly a kontrolné systémy treba kontrolovať takisto. Mali sme tu výmenu názorov, vo viacerých výboroch a videli sme, že kontrolné orgány povedali, že oni nie sú tu na to, aby podozrievali tie laboratória a testovacie zariadenia. Takže preskúmali ste to dostatočne? A ďalšia otázka, pokiaľ ide o prístup k údajom, pokiaľ ide o tie homologizačné úrady, myslím, že to takisto treba preskúmať, aby výrobcovia aut nemali možnosť meniť, pozmeniť e, údaje nastavení a Neviem, či sa to robí správnym spôsobom momentálne, možno sa chcem, môžete vyjadriť. Prístup k údajom, to je dôležité, ale je dôležité, aby tu nedochádzalo aj k zmenám údajov, respektíve k podvodom. Pani eh, Hrancová, ďakujem pekne. Chcem sa poďakovať komisii, ako aj spravodajcovi za strednutia, ktoré sme tu mali. Myslím, že sú veľmi zaujímavé a veľmi dôležité aby sme tu mali aj formálnu výmenu názorov s komisiou. Takže čo je pre mňa dôležité, toto nariadenie je predovšetkým o systéme, pokiaľ ide o kontrolu bezpečnosti emisí a ďalších testoch na to, aby vozidla mohli mať povolenie byť predávané na európskom trhu. Takže nie je tu iba o pravidlá, o požiadavky, ktoré sú potrebné na to, aby takéto testy boli dobre absolvované. Takže vlastne v tomto čase si musíme spomenúť aj na to, že vlastne chceme schváliť a zlepšiť kontroly týchto testov a chceme sa vyhnúť nejakým, nejakým podvodom, ale nechceme zmeniť testy a kontroly ako také. Bola som prekopená tabulkou na strane 15, pokiaľ ide dopadové hodnotenie, pokiaľ ide o nariadenie. Druhé, druhý najdôležitejší je druhé najdôležitejšie Luxembursko, šieste Malta. To sú dve krajiny, ktoré nevyrábajú vôbec žiadne vozidla bez pochyby luxemburské a maltské orgány sú istotne eh, milí ľudia na týchto úradoch, ale otázka je, prečo vlastne sa tieto krajiny vybrali ako schváľovacie krajiny, takže to by bola otázka zaujímavá pre komisiu. A v neposlednom rade mali sme tu možnosť nastoliť otázky, pokiaľ ide o stretnutia s komisiou. Chcela by som zdôrazniť, že ide o technickú záležitosť, Všetci sme boli kontaktovaní zo strany viacerých zúčastnených strán. Boli tu pripomienky, pokiaľ ide predovšetkým o prílohy a ide predovšetkým o dôležité dopady, že či skutočne tieto pripomienky boli správnym spôsobom predložené. Takže sa teším na to, aby sme to čo možno najskôr prijali. Budem sa tešiť, ak budeme mať viac takýchto technických zariadení s komisiou, s zatvorenými dverami, za zúčastnenými stranami. Ďakujem pekne. ze zelených Pascal Durán, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Chcem sa predovšetkým poďakovať pánovi Daltonovi za prácu, ktorú odviedol v spolupráci aj s nami a takýmto spôsobom sa nám podarilo zaznamenať pokrok tejto záležitosti. Práve sme teda počuli, že komisia vyhlásila, že netreba všetko revidovať, a to je presne správne povedané. My si uvedomujeme, že je stav veci, avšak predsa len tu boli určité problémy, ktoré sú priamo spojené, pokiaľ ide to prepojenie medzi automobilovým sektorom a členskými štátmi. Pre členské štáty tento priemysel je veľmi dôležitý a takisto aj tá kapacita, pokiaľ ide nezávislú kontrolu. Takže ja trvám na tom, myslím, že to je jedna z hlavných záležitostí, ktorú tu budeme mať, pokiaľ ide o nájdenie nejakého koncenzu. Európska únia musí vstúpiť do toho ako garancia také všeobecnej nezávislosti v prospech spotrebiteľov. Takže mohli by sme možno postupovať tak, Môžeme tu mať samozrejme novú, nový úrad nezávislý, ale to by bolo všetko drahé, ale možno by sme si mohli predstaviť aspoň nejaký audit technický zo strany Európskej únie, ktorý by umožnil v rámci jednotlivých členských štátov kontrolovať tie procesy v rámci homologizácie. To by podľa môjho názoru už bol pokrok. A ďalší pokrok by spočíval v tom, aby sme postupovali teda tak, že prestaneme tieto fóra shoppingové pre výrobcov, ktorí takýmto spôsobom si nájdu homologizačné povolenia tam, kde chcú a spochybní sa vlastne tá nezávislosť. Keď už máme teda komisiu, chcel by som ho požiadať, aby nás precíznila tie procesy, ktoré tu máme vo forme ex post. To znamená, ako vlastne chceme postupovať. To je veľmi dôležitá téma, už sme o tom hovorili, pretože sú tu obavy, že výrobcovia počítajú s takými vozidlami, pre homologizáciu vo forme ex post. To znamená, potrebujeme nájsť taký systém, ktorý by bol systémom, taký, ako to máme v Spojených štátoch amerických, ktorý by bol nezávislý a ktorý by umožnil, aby sme si boli istí v týchto otázkach, aby to bola určitá záruka. Takže snažil som sa byť skutočne veľmi stručný, ale predovšetkým to prepojenie výrobca a homologizácia, toto prepojenie musí byť prerušené. Myslím, že to je kľúč k riešeniu. Ďakujem. Marko? Ďakujem pekne, vážená pani predsednička. Takže ja sa pripojím k mojim predrečníkom, predovšetkým pokiaľ ide o ten bod e, kontroly, týkajúci sa kontroly a sankcií. Komisia vlastne týmto textom chce mať lepšiu výmenu názorov, e, lepšiu výmenu o informáciách a to je veľmi pozitívny prístup, ale takisto sa pýtam sám seba ako aj komisia, ako vlastne táto intenzívnejšia výmena názorov skutočne povedie k skutočnej nezávislosti. aké možnosti tu máme v prípade nejakých nejasných mechanizmov, alebo ako vlastne nájdeme riešenie pre všetky členské štáty spoločne. Pani Gepard, ďakujem pekne, ďakujem pekne Európskej komisii za jasné a vecné objasnenie tohto návrhu. Toto sa nám nie vždy takýmto spôsobom prezentuje zo strany komisie, takže veľmi pekne ďakujem. Mám konkrétnu otázku, pokiaľ ide o oblasť sankcií. Na jednej strane ste spomenuli, že sankcií na úrovni 30 tisíc eur. Kde ste sa dopracovali k tejto sume? To sa mi nezdá byť príliš vysoká suma, pokiaľ ide o tú škodu, ktorá môže byť s týmto spojená v prípade, že výrobca motorového vozidla bude postupovať tak, ako sme to vlastne videli v minulosti pri viacerých výrobcoch aut. pokiaľ ide o rozlišnosť tých podmienok, nie je to všetko jednotné. A ďalšia vec v rovnakej súvislosti, pokiaľ ide o právo spotrebiteľov, predovšetkým pokiaľ ide o, o tie e, akcie, kde sa stiahujú vozidla, tu sú určité problémy, ktoré môžu dopadnúť predovšetkým na plecia spotrebiteľov. Ak napríklad musí sa auto dostať do dielne, pretože tu je nejaké technické pochybenie, musia to napraviť. Ako sa počíta s tým, že sa vyrieši tá škoda alebo ujma, ktorú, ktorá vlastne spadá na plecia spotrebiteľov. Pretože nemôžeme nechať ľudí bez vozidla a nemôžeme ich ani nútiť k tomu, aby z vlastných nákladov si vypožičali nové vozidlo. Pani Grapini. Ďakujem veľmi pekne. Ja ďakujem komisii za tie objasnenia. Ďakujem pekne aj kolegom, ktorí pracovali na tejto správe, takže dovolte mi spýtať sa tri otázky voči komisii. Bolo nám tu povedané, že chceme prejsť teda zo smernici na nariadenie, ale všetky úpravy by mali ísť v duchu zlepšenia. Hovorili ste takisto aj o malých, e, e, malých garážach, kde sa opravujú vozidla, ktoré by mohli mať prístupy k údajom, rovnako ako veľkí díleri týchto vozidel, rovnako ako k týmto informáciám majú prístup aj malé, respektíve veľké firmy. Myslím, že to je dobrý návrh, ale neviem momentálne, ako vlastne takéto nezávislé e, garáže, kde sa opravujú vozidla, môžu mať prístup k takýmto údajom, akým spôsobom budú postupovať, ako, je to, ako sa im to zabezpečí na rovnakej úrovni, ako to je v prípade veľkých firiem a veľkých dealerov. A takisto pokiaľ ide o tie staré vozidla, ktoré sú na konci tej výrobnej série, neviem presne, o čom tu hovoríme. Ide nám o to, aby sme sa ubezpečili v tom duchu, že európsky trh umožní verifikáciu a kontrolu vozidiel, ktoré sú staršie, pokiaľ ide o výrobný rok, aby tieto staršie vozidlá neboli skutočne hrozbou pre život alebo zdravie obyvateľov predovšetkým vtedy, keď tieto vozidlá prechádzajú cez jednotlivé členské štáty a prekračujú hranice. V minulosti sme videli na tých dopadových štúdiách, pokiaľ ide o sankcie, ktoré boli uvalené v prípade pochybení alebo pani predsednička prerušila. Takže mali sme tu sankcie a myslím, že tie sankcie sme mali v minulosti prísnejšie, ako sú vlastne momentálne v smernici. Ďakujem, takže teraz dáme komisii čas a bude môcť reagovať. Ja si uvedomujem, že poslanci prichádzajú, budeme hlasovať. Dve dôležité otázky z mojej strany, pokiaľ ide o tie laboratória z tretej strany. Ja to vnímam predovšetkým pre menších výrobcov je veľmi dôležité, aby teda využívali tie laboratória tretej strany a môže to viesť k určitému zmetku, predovšetkým ohľadne toho, že či to skutočne bude podporované ešte na rovnakej úrovni. A ďalšia vec, pokiaľ ide o neplnenie tých pravidiel. My si všetci predsa kupujeme autá a potom to musíme aktualizovať, pretože sa tie softvery alebo aj hardware vozidla musí prispôsobiť najnovším pravidlám. Ako k tomu chceme pristúpiť, ak tu máme niektoré krajiny, ktoré jednoducho takýto problém ešte neriešia harmonizovaným spôsobom. Okay. Okay. Uh, thank you very much for... Can, can I just... I'm going to suggest... Chcela by som navrhnúť, že začneme hlasovať, keď tu budú poslanci, a potom vám dám 5 minút na konci hlasovania, aby ste reagovali. Pomôže vám to, pretože môžete sa trochu pripraviť na tie reakcie. Budeme hlasovať zhruba 15 minút. Súhlasíte? Dobre, takže môžete si pripraviť vaše reakcie na otázky a my začneme hlasovať. Thank ah. you.

So the, we're going to move to votes. And the first is the vote on the... Pristúpime k hlasovaniu eh, najprv o, o smernici o poštových eh, službách. Kompromisný návrh 1, kto je za, proti, zdržal sa niekto prijaté. Kompromis 3, kto je za, proti, zdržal sa niekto eh, dvojka, za, proti, zdržal sa niekto prijatý. Peťka za, proti, zdržal sa niekto, prijatý. Odsek 1, 4, kto je za, proti, zdržal sa niekto, prijatý. 5 za, odpadá, odpadá. Kompromis. 2, ten bol schválený, odpada, prejdeme k štvorke OCG 2, kompromis 4, kto je za, proti, zdržal sa niekto, periaty. Skontrolujeme si to. Kompromis 4, OCG 2 a kompromisný návrh 4 bol schválený. by 25 to 4. 25 k 4. A všetky pozmeňovacie návrhy odpadajú a vzhľadom na nový kompromisný návrh 10, kto je za, proti, zdržal sa niekto prijatý. Pozmeňovací návrh 21, kto je za, proti, zdržal sa niekto odpada 23, kto je za, proti, zdržal sa niekto. Skontrolujeme si to. close? That passes. Sorry, falls. Sorry, falls. Uh, odpadá. Pozmeňovací návrh 26. Kto je za, proti, zdržal sa niekto? Padá šestka, kompromis 6. Kto je za, proti, zdržal sa niekto? Prijatý. Kompromisný návrh 7. Kto je za, proti, zdržal sa niekto? Prijatý. Kompromis 8. Za, proti, zdržal sa niekto? Prijatý. 12. Kto je za, proti, zdržal sa niekto prijatý. Deviatka, kto je za, proti, zdržal sa niekto prijatý. Pozmeňovací návrh nie. Kompromis 11, kto je za, proti, zdržal sa niekto prijatý. A teraz záverečné hlasovanie, kto je za, proti, zdržal sa niekto. Prijaté. Musíme to ešte elektronicky urobiť, takže elektronicky hlasujeme. Thank you. Ďakujem. Takže prijaté 34 k 30, jeden sa zdržal. Gratulujeme za e, prácu Lucy Andersen. Nasleduje na zozname hlasovania hlasovanie o Um, so the First Amendment. Takže prvý pozmeňovací návrh. E, riadok 00377, kto je za, proti, zdržal sa niekto. Skontrolujeme si to, prosím. Yes. That passes. On... Takže toto bolo prijaté. 33, e, 0277. Schválené. E, Sandra. Len uh, uh, vám chcem povedať, že pre Panosa sú tam pripravené. Je teda e, pohľadnica, aby sa mu e, darilo čo najlepšie. Takže e, teraz riadok 33 077, kto je za proti, zdržal sa 33 0377, kto je za proti, zdržal sa, skontrolujeme si to, prosím. That falls. Odpadá. 33 04 77, kto je za, proti, zdržal sa niekto, skontrolujeme si to. Myslím si, že je to prijaté. To je schválené a e, 33 e, Olga Sehnalová, jej pozmeňovací návrh, kto je za, proti, zdržal sa niekto. Skontrolujeme si to. Myslím, že je to schválené opäť. Dobre. Záverečné hlasovanie. Máme ešte nejaké? Nie. Takže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 It's a single vote on the outcome of the trialogue negotiation. Ďakujem, teraz budeme hlasovať ešte o, o výsledkoch trialógu smernica o, o prístupnosti e, webových stránok verejných inštitúcií. Budeme hlasovať elektronicky. Two more, one more person to vote. Okay, done. 31 in two against. 35 hlasov za, 31 proti, dvaja sa zdržali. Ďakujeme kolegyni Charancovej. Eh, Takže eh, komisia nám ešte zodpovie na otázky, ktoré položili eh, poslanci v súvislosti s typovým schvaľovaním motorových vozidiel po škandále s Volkswagenom a e, k zmenám, ktoré sú e, navrhované v rámci typového schváľovania motorových vozidel. Je to veľmi dôležitá otázka pre európskych spotrebiteľov, takže poprosím vás, aby ste e, sa správali primerane, aby ste boli ticho, kým si vypočujeme odpoveď komisie. A ak sa chcete podpísať na tú pohľadnicu, stolnicu s želaním všetkého najlepšieho pre panosa. Nech sa páči, tam je vzadu. As soon as we have some silence, that would be great. Keď sa sála ukľudní, môžeme pokračovať. Okay. Commission, you have the advantage that you now have many Komisia, máte tú výhodu, že už tu nebude veľa poslancov, ktorí vás budú počúvať. Johana, nech sa páči. Ďakujem, pani predsednička. Ešte raz ďakujem, že ste nám dali príležitosť venovať sa tejto otázke typového schváľovania motorových vozidel. Pokúsim sa zodpovedať na otázky po poradí, ako boli položené. Ak som niečo zabudla, nech sa páči, opýtajte. Za prvá otázka sa týkala obmedzenia trvania a typového schvaľovania na 5 rokov a prečo túto zmenu navrhujeme. Musíme začať eh, tým, čo e, znamená certifikát e, typového schváľovania. E, znamená, že auto je vyrobené v súlade s aktuálnymi požiadavkami a je podľa nich schválené, že teda ten daný model je v súlade s danými požiadavkami. Eh, modely automobilov, ktoré boli typovo schválené pred eh, 15 rokmi alebo možno viacerými rokmi, určite nie pred 3 eh, eh, až 5 eh, rokmi a keď si uvedomíme, že takéto auta existujú na trhu, je to problém. Takže sme si mysleli, že musíme skrátiť trvanie lehoty typového schváľovania motorových vozidel. Toto je cieľ, nie je to len nejaký formálny administratívny akt. Chceme zabezpečiť, aby tie modely boli typovo schválené v porovnaní s novými modelmi motorových vozidiel. Eh, boli problémy s typovým schváľovaním, kde eh, nebolo reflektované, čo sa medzičasom skutočne udialo napríklad eh, rôzne látky boli ešte stále e, možné dodávať do e, automobilov, aj keď e, to bolo ekologicky závadné. Takže preto sme sa rozhodli pre toto obdobie 5 rokov vzhľadom aj na životný cyklus vozidiel. A je to veľmi dôležité. Druhý bod, a teda druhá otázka sa týkala kontrol, ktoré majú byť vykonávané e, v závode výrobcu samotnom. Tam e, sú, je niekoľko prvkov, ktoré treba v tejto súvislosti uviezť. Hovoríme najmä o kontrolách vybraných e, komponentov. Nie všetky e, komponenty automobilov môžu byť v závode výrobnom samotnom typovo schválené. Tieto závodné kontroly musia tiež mať určitý certifikát, tiež musia splňať určité e, e, štandardy, podobne ako technické e, služby. To je tá tretia, teda druhá garancia. A tretia sa týka samotných testov, pretože tieto musia podliehať inšpekcii nezávislých inšpektorov, aby sa nestalo, že nikto nebude vedieť, čo sa tam vôbec deje. Takže bude tam systém verifikácií. Tento systém verifikácií bude platiť a dnes už vlastne vlastne eh, platí, pokiaľ ide o určité technické služby. Eh, technická, eh, teda otázka týkajúca sa toho, či sme aj dosť podozrievaví, áno, sme. Nie je to len otázka KRC, eh, k tomu sa ešte vrátime, ale myslím si, že eh, celý systém eh, umožní verifikovať tie inštitucionálne záležitosti, inštitúcie, ktoré budú ustanovené. Bude teda zabezpečené, že tieto splňajú príslušné podmienky, takže bude to oveľa spolahlivejší systém, kde budeme vedieť, kto čo robí. A druhý bod sa týka procesu procesov samotných, nehovoríme len o ex ante, ale ex post procedúrách, e, čiže e, bude autokontrolované počas celej doby životnosti a to je druhý dôležitý e, prvok. Ďalší e, prvok, e, hovorili ste o GRC, to je naozaj e, veľmi špecifický mandát, ale taká je situácia. Dnes my navrhujeme rozšíriť mandát GRC, aby sa splnili tie funkcie, ktoré sa doteraz neplnia. Takže naozaj, aby sa kontrolovali vozidla, či teda sú v súlade so stanovenými podmienkami, aby dochádzalo aj k peer review zo strany technických služieb služieb a e, e, tiež tam ide aj určité rozpočtové otázky a otázky ľudských zdrojov, aby e, GRC boli schopné toto mať k dispozícii vtedy, keď toto nariadenie vstúpi do platnosti. Takže ide o to, aby sme zabezpečili, aby tento systém bol naozaj nepriestrelný. Otázka týkajúca sa Luxemburgu a Malt hodnoty. Myslím si, že je to opodstatnená otázka. E, to nás tiež e, prekvapilo. E, myslím si, že jedinou reakciou na to môže byť, že tu ide o rovnaké podmienky pre všetkých. Keď zabezpečíme, že orgány typového schváľovania a technické služby budú splňať všetky záruky nezávislosti a kvality, že tam bude hospodárska súťaž na základe kvality a nie ceny, sa vyhneme situácii, situáciám, e, e, ktoré na nešťastie alebo na šťastie e, E, teda e, sa už nebudú vyskytovať takéto typy situácií. Áno, teda ide tu o to, aby všetci mali rovnaké podmienky. Čo sa týka forum shoppingu, tá odpoveď je veľmi podobná. Problém e, nespočíva v, v tom výbere, ktorý výrobcovia majú, aby si zvolili ten či onen technický servis alebo laboratórium. Myslíme si, že to je v poriadku. Pôsobíme na spoločnom trhu a ten výber by mal byť na vý E, na vôli výrobcu automobilov, ale e, e, ide o to, na akej báze sa vyberajú tieto technické služby, aby sa to robilo dobre a primerane. Čiže ten problém fórum shoppingu, ten súvisí najmä s tým, aké sú tam základy, z ktorých sa vychádza pri tomto fórum shoppingu zo strany výrobcov vozidiel. Dva typy poplatkov tam navrhujeme Eh, pokút zo strany členských eh, štátov a eh, komisia by mala tiež možnosť Tých 30 eh, tisíc eur navrhujeme na jedno vozidlo a keď si to zvynásobíte počtom eh, vozidiel, eh, napríklad ktorých sa dnes týka ten emisný škandál, tak to je veľký objem finančných prostriedkov. Prečo tých 30 tisíc eur? Chceli sme mať systém, ktorý by vychádza z nejakého príkladu, ktorý už existuje. Pozreli sme sa na USA e, systém a vychádzali sme e, z e, sumy v dolároch na trhu USA. Takže myslím si, že je to veľmi odradzujúca pokuta. Samozrejme, môže to byť aj zmenené. Nie je to 30 tisíc za každý nesúlad Mm, mm, mm, hovorili, sa, hovorili sme aj o tom, ako sa bude e, zaobchádzať s e, menšími porušeniami, čo sa týka nesúladu, čiže ide tam o to, aby to bolo primerané. E, kontroly ex post. Tento princíp sme tu uviedli, ale detaily ponecháme na vykonávaciu legislatívu. Každopádne niekoľko vecí už teraz možno povedať prvé, komisia bude mať právo požiadať výrobcov, aby poskytli autá na testovanie. Buď to môže robiť E, výrobca alebo držiteľ certifikátu v určitom e, štádiu, keď e, budeme chcieť kontrolovať auta. Samozrejme, emisné kontroly sa budú robiť a rôzne bezpečnostné kontroly. A čo chceme zdôrazniť, že to budeme brať do úvahy štatisticky relevantnú vzorku aut na trhu. A ešte jedna úvaha sa týka nasledovného. Existuje legislatíva ohľadne typového schvaľovania auto, e, e, určitých firiem a tam e, je potrebné sa pozrieť na to, aké druhé auto pôjde, ako sa trh bude vyvieť. Takže detaily budú ešte vypracované v tej vykonávacej legislatíve. Pokiaľ ide o, tých, o, o tie malé opravovne a o ich prístup k údajom, e, chceme zabezpečiť, aby tam bola e, e, kapitola, je tam teda kapitola RMI a to vlastne je prevzaté z existujúcej legislatívy týkajúcej e, sa e, malých užitkových vozidiel. E, čiže používame, využili sme pravidla, ktoré existujú už teraz a bolo požiadané, aby sme to urobili aj pre LKD a TICAT. Prístup je už zabezpečený, pokiaľ ide o updaty informácií zo strany a AVD um, vypracovávame štúdiu, na základe ktorej e, budeme e, sa môcť ubezpečiť o tom, aké technické riešenia sú najvhodnejšie a to bude súčasť nadchádzajúcej legislatívy. Takže teraz len zachovávame vlastne existujúce status quo e, tá, ten e, nesúlad a tá problematika s nesúladom sa e, tu týka aj prístupu k informácii. Ak prístup nie je to, bude považované za nesúlad. E, pokiaľ ide o automobily, na základ, teda, ktoré už vychádzajú v poslednej sériovej výroby, Eh, tam sme len uľahčili administratívne záležitosti. Chceme ubezpečiť, eh, aby eh, vozidlá, ktoré sú v súlade s predchádzajúcimi pravidlami, mohli zostať na trhu. Takže to je princíp rovnaký, len menej záťaže. Pokiaľ ide o nekritickú súlad, tam e, ide o to, že musíme e, byť e, primeraní, sme byť neprimeraní, pokiaľ tam nejde o bezpečnosť vozidla samotného a o stiahnutie do servisu v rámci celej EÚ. Tieto otázky musia byť riešené, pretože aj ten malý neslad môže mať veľké, za, veľké dôsledky, ale ide o to zabezpečiť, aby výrobcovia sa postarali o to, aby o to bolo komfortné rozporné so záväznými e, pravidlami. E, čiže Mali výrobcovia, áno, tí, či budú mať prístup k e, testovacím zariadeniam tretej strany, áno, toto je zásada, ktorá zostáva zachovaná. O tom sa nepochybuje. Neviem, či tam bola otázka malých sérií, ale aj to tam je uvedené. Je to zapracované pri typovom schvalovaní malých sérií a je to rozšírené na nákladné vozidlá. A pokiaľ viem, to boli všetko, toto sú všetko, všetky otázky. Myslím, som odpovedala na všetko. Ak som na niečo zabudla, prosím, pripomente mi. Ďakujem veľmi pekne za túto podrobnú odpoveď a za prácu s tieňovými e, spravodajcami. Ďalším bodom programu je diskusia o stanovisku uh, e, Jakensaris, takže dávam slovo. Kiitoksia arvoisa puheenjohtaja. On todellakin kysymys ensi... Ďakujem veľmi pekne. Hovoríme o trialo, trilógu, rozpočte, mandáte, ktorý s tým súvisí. Všetko súvisí s rozpočtovým procesom a Mám tu návrh pre výbor pre trh. Poprvé súvisí, prvý bod súvisí s digitálnym trhom a to znamená, že to musí byť odôvodnené, všezahrňujúce a naši občania, ako aj malé firmy, musia byť pritom aktívne. To znamená, že musí byť skutočná súťaž na trhu a nielen monopoly, na, a nielen monopoly. Musíme dobudovať celý trh a musíme aktualizovať aj ochranu spotrebiteľa v tejto súvislosti. To znamená financovanie malých a stredných firiem, digitalizácia a normy zohrávajú dôležitú úlohu a občania musia byť toho súčasťou. Hovorím aj o e, cirkulárnej obehovej ekonomike, o rozpočte, ktorý by mal podporiť e, obehové hospodárstvo, nové modely podnikania a obavy spotrebiteľov Takže aby sme zabezpečili a pokryli dopyt. Ďalším bodom je dobré fungovanie vnútorného trhu. To je veľmi dôležité pre eh, úniu, aby prešla a vyhla sa rôznym typom šokov, v ktorých sa možno teraz nachádzame, keď E, vidíme tento utečencov do Európy. Voľný pohyb je jeden zo základných kameňov našeho vnútorného trhu a to chcem teraz zdôrazniť, keď sa spochybňuje sloboda e, pohybu. Ďalšia vec sa týka inovácií a podpora ich internacionalizácie ako aj konkurencieschopnosti na vnútornom trhu. Sú tu určité zmeny a e, veľa a do pozmenujúce návrhy môžete postúpiť do zajtra 25. mája. Ďakujem veľmi pekne našej spravodajkyni. Teraz Tieňovi, nech sa páči. Takže za EPP. Áno, ďakujem veľmi pekne. Kolegovia, ako viete, tu dnes nemôžu byť a preto mňa požiadali, aby som najprv hovoril za EPP, za vedenie prípravy rokovanie a poďakoval sa spravodajkyni. Je to škoda, že tu nemôžem, nemohli byť. Ďakujeme, že môžeme preveriť, ako ďaleko tento text pre mandát v trialógu pre rozpočet 2017 naozaj odráža to, čo eh, je dôležité pre náš výbor. Pre nášho tieňového je dôležité, aby žiadosti eh, MSP a najmenších podnikov v dôležitých oblastiach sa stali zostali prioritou. A to preto, lebo my si myslíme, že sú dôležitou chrbtovou kosťou európskeho hospodárstva. A máme tu tieto pilotné projekty a mohli by sme nimi prispieť k transparentnému vnútornému digitálnemu trhu a zvýšiť jeho konkurencieschopnosť, tak si myslím, že je to dosť dôležitý prvok pre EÚ, pre európsku ekonomiku, aby sme absorbovali šoky. Náš kolega by rád poukázal aj na to, že prechod k obehovej ekonomike Takže aby obah k obehovej, že prechod je aj cieľom EPP a preto sme veľmi radi, že je tu aspoň jeden projekt, ktorý môžeme podporiť. Proces e, E, radenia ešte prebieha a uvidíme, aké ďalšie projekty z vnútorného trhu alebo z hraničných oblastí s vnútorným trhom sa dostanú do prioritných projektov. A tie projekty, ktoré poznáme, Solvit alebo jednotné fórum, sú e, príkladom toho, že takéto pilotné projekty môžu stimulovať ďalší E, e, vývoj, ale napríklad Fórum jednotného trhu je takýmto projektom, na ktorý by sme nemali zabudnúť, mali by sme na nich ďalej pracovať, aj keď e, sú v normálnom rozpočte, ale ukazujú životaschopnosť týchto projektov a treba ju udržať. Ďakujem je veľmi dobré aj vidieť, čo sme urobili s predchádzajúcimi pilotnými projektami a e, niektoré sme aktualizovali. Takže teraz Dana? Dana? Áno, ďakujem. My podporujeme všetko, čo nám umožní zvýšiť e, fungovanie vnútorného trhu, ale potrebujeme sa venovať aj zásade E, rozpočtovej disciplíny, pretože je to dôležité. Niekde niečo posilníme, niečo oslabíme, musíme zabezpečiť rovnováhu a nesmieme padnúť do tej istej pasce ako každý výbor v parlamente. Takže mňa tu trápia niektoré veci, napríklad v odseku 3, kde žiadate pridelenie primeraného rozpočtu čo si myslíte, že by to mohlo byť? Mne to naznačuje, že chceme dostať len toľko, čo najviac peňazí, koľko môžeme. A ja si myslím, že to je trocha nebezpečné, pretože zdá sa, ako keby všeobecnou odpoveďou na všetko bolo viac peňazí, ale ja si myslím, že by sme mohli racionalizovať a zlúčiť niektoré funkcie, aby sme zjednodušili použitie Takže musí to byť rozpočtovo neutrálne pri najmenej. A ja nemám problém žiadať nový e, rozpočet, ale musíme byť e, rozvážni a ja tu zatiaľ nevidím e, takúto vec v tomto stanovisku. Ďakujem, pán Dalton. Takže vidím tu v rozpočte, že je to dôležité a my spolupracujeme na tom. Ja viem, že vy s nami nepracujete, ale ak by sme jednoducho neboli takýto nároční, tak by sme sa nedostali k ďalším veciam. Takže Dita, ďakujem. Chcem sa poďakovať spravodajcovi za toto stanovisko Myslím si, že je to dobré stanovisko. Chcem len zdôrazniť, že by sme sa mali zamerať na vnútorný trh. A podľa mňa sú tu určité veci, ktoré sú vylúčené zo stanoviska, ako napríklad odkaz na migráciu, ale na druhej strane by som tam chcela mať odkaz na sieť európskych spotrebiteľských centier a odsek 7, ale Inak tu nevidím žiadne veľké problémy a pokiaľ ide o pilotné projekty dnes prijaté, tak sa chcem poďakovať spravodajcovi za zahrnutie môjho návrhu o prístupe k dostupným nástrojom, platformám a podobne a tým kolegom, ktorí to podpísali. Je to zahrnuté do konečného rozpočtu a myslím si, že to pomôže za realizovať smernicu, novú smernicu o prístupnosti webu. Ďakujem. Ďakujem a Gratulujem k tejto správy o e, prístupnosti k, web, e, k webu. To doplňa práve túto oblasť. Neviem, zelený. Pascal, chceš niečo povedať? Dobre, takže všetci sú spokojní, OK. Nevidím ani tieňových spravodajcov. Chcem sa spýtať, či je tu niekto, kto by sa chcel vyjadriť k rozpočtu Skôr ako odovzdám slovo spravodajcovi, máte ešte nejaké pripomienky? Nevidím tu nikoho z ďalších kolegov, takže dám slovo spravodajcovi. Ďakujem, Liza. Ďakujem veľmi pekne za tieto konštruktívne návrhy. a ďakujem za to, že ste akceptovali tieto základné body. Je jasné, že rozpočet musí byť vyvážený a myslím, že teraz nastal čas, keď rozpočtový výbor, komisia a parlament musia venovať viac pozornosti rastu a k fungovaniu nášho vnútorného trhu. A veľkým možnostiam, ktoré poskytuje digitálna spoločnosť. Ak tam budeme mať túto perspektívu rastu a zamestnanosti, tak súčasne zdôrazníme aj význam malých a stredných podnikov. Takto máme veľké možnosti, pokiaľ ide o zamestnanosť. Určite takto dosiahneme rovnováhu a posilníme rast a zamestnanosť. Pokiaľ ide o migráciu, tak je to veľmi dôležitá, zásadná otázka pre náš vnútorný trh. Ak začneme obmedzovať pohyb tovaru, služieb a občanov, čo môže byť výsledkom budovania stien v Európe, tak to znamená veľký šok pre náš vnútorný trh a preto si myslím, že je možnosť alebo potreba zabezpečiť lepšie fungujúcu Európu. Ako som povedala, pozmeňujúce návrhy sú vítané do zajtra 25. mája. Ďakujem. Ďakujem pekne spravodajkyni. Takže zopakujem, pokiaľ ide o lehotu pozmeňujúcich návrh, je to zajtra 24. mája a 13 výmene názorov s pravodajcom pánom Gajerom z rozpočtového výboru, to je 14. júna a potom prijatie, to bude 14. teda hlasovať sa bude 14. Teraz máme 10 minútovú prestávku, predtým než príde komisár Hill. Ďakujeme.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

som kotová. discussing things. Welcome to um, the Commissioner Hill. Thank you very much for coming to the... Takže vítajte, eh, pán komisár, som veľmi rada. This is an exchange of you. Takže máme tu výmenu názorov, ktorá vlastne je nad rámec toho formálneho dialogu, ktorý máme, ale predsa len nám umožňuje, aby sme mali výmenu názorov s vami, aby sme sa dozvedeli viac, medzi, aké sú rozdiely medzi portfóriami vaš, vašich kompetencií. Pokiaľ ide o tie diskusie, ktoré máme na úrovni výborov, myslím, že prebiehajú lepšie ako v predchádzajúcom období, pretože vlastne všetci sme boli vyzvaní k tomu, aby sme formalizovali vlastne e, výsledky z konferencie predseda, na no to, aby z toho boli potom konkrétne výsledky potom pre ďalšie dialógy s komisiou. A to je vlastne súčasť aj tých diskusí, ktoré máme s komisiou. Takže chcem vám iba pripomenúť, dámy a páni, pán komisár je zodpovedný za finančnú stabilitu, finančné služby a kapitálovú úniu a samozrejme pozeráme sa tu spoločne predovšetkým na otázky týkajúce sa spotrebiteľov, ktoré sa týkajú kapitálovej únie. Takže Myslím, že vy budete mať úvodné slovo, pán komisár, a potom budú tu otázky, takže môžete sa hlásiť na E, zoznam tých, ktorí sa chcú spýtať otázku. Nech sa páči, pán komisár, máte slovo. Ďakujem pekne, Viki. Teším sa, že som medzi vami. Myslím, že to, na čo sa sústredí tento výbor, to znamená ostrádenie bariér pre obchod a znišenie legislatívy a zvýšenie konkurencieschopnosti v rámci toho vzorného trhu sú vlastne priority, ktoré sú pre mňa veľmi dôležité Takže som skutočne rád, že som mohol prísť medzi vás a môžem hovoriť o práci, ktorú vlastne robím na to, aby sme vytvorili jednotný vnútorný trh pre kapitál. V Európe chcem budem vás informovať o zelenej knihe ohľadne finančných služieb pre spotrebiteľov. Takisto poviem pár slov ohľadne práce, ktorú robíme na to, aby sme skontrolovali, že náš regulačný rámec skutočne bude fungovať tak, ako má. Takže ak môžem začať s kapitálovým eh, projektom, tak CMU Ide tu o to, aby sme pomohli kapitálovým tokom dostať sa tam, kde budú najvýhodnejšie, aby sme pomohli rastu úspor, aby sme financovali projekty, ktoré to potrebujú, aby podniky mali väčšiu paletu výberu vo financií, aby sa zvýšili aj možnosti pre tých, ktorí si sporia na starobu. Takže podľa definície spotrebitelia sú vlastne kľúčoví pre tento projekt. Vlastne ide tu o spotrebiteľov, ktorí sú sporiteľia, ktorí poskytujú kapitál do finančných služieb, ktorí potom finančné služby preinvestujú. Ide predovšetkým o tie bariéry a ich odstránenie, ide o posilnenie služieb, ide o to posilnenie toho toku, aby sa tie toky dostali do konkrétnych projektov. Takýmto spôsobom sa chceme bližšie pozrieť na to, akým spôsobom pristupujú tieto firmy k svojim klientom. Takže pozeráme sa na dlhodobé ciele, pokiaľ je odstránenie bariér, máme však aj určité včasné kroky, ktoré treba realizovať na to, aby sme zlepšili situáciu. To znamená, pokiaľ ide o menšie podniky, tak tu revidujeme legislatívu na to, aby sme vytvorili uh, kapitálové trhy, na to, aby sme podporili viac aj investície zo súkromného sektora, chceme takisto umožniť e, poskytovanie požičiek zo strany týchto finančných služieb do malých a stredných podnikov. Členské štáty odsúhlasili tento proces v rekordnom čase a dúfam, že Európsky parlament takisto bude schopný prijať kroky na to, aby sa podporili investície do tej širšej do toho širšieho hospodárstva pre podniky, ktoré rastú, tak tam sa završí široká širokospektrálna revízia bariér, ktoré malé stredné podniky majú na svojej ceste. A takisto sa snažíme e, pozrieť aj na smernicu prospektu, ktorá sa reviduje. Ako viete, chceme túto smernicu čo možno najlepšie sprístupniť pre investorov, aby firmy, ktoré chcú ísť na trh poprvýkrát, sa dostali na tento trh ľahšie. Takisto chceme zoštiliť ten proces pre podniky, ktoré vlastne už prijali prospektus a ktoré chcú e, rozbierať kapitál. Momentálne to zhruba 70 všetkých prospektus. Snažíme sa takisto e, zbaviť týchto požiadaviek tie firmy, ktoré chcú nazbierať iba menšiu sumu. Takže spolupracujeme s výborom IKON. Teším sa, že si k tomu pristúpili takýmto spôsobom. Vicky je spravodajkyňa. Európsky parlament si stanovil ambiciózny harmonogram, dúfam, že ho dodržíme, že trialógy začnú ešte pred letom na to, aby sme mohli tieto opatrenia prijať čo možno najrychlejšie. A vlastne súčasť CMU, e, tu sa sústredíme na posilnenie jednotného vnútorného trhu, pokiaľ ide o finančné služby pre spotrebiteľ. Momentálne menej než 3 všetkých finančných služieb pre spotrebiteľov sa predáva zahraničným spôsobom, ale bude tu možnosť, ktoré prináša digitálna inovácia, budeme mať väčšiu príležitosť na to, aby sme prepojili naše trhy lepším spôsobom. To by znamenalo, že spotrebitelia budú môcť nakupovať výrobky, ktoré oni chcú, podniky budú môcť poskytovať služby spotrebiteľom, kdekoľvek sa títo nachádzajú a keď sa budú Európania stiahovať e, do zahraničia, tak budú mať finančné zabezpečenie, bude to pre nich jednoduchšie. Takže ďalšie ponaučenie je aj zamyslenie sa no, týmito témami pokiaľ ide o retailové finančné služby, máme o tom zelenú knihu, máme dobré, dobrý feedback v rámci konzultačného procesu, ešte pracujeme na tom, aby sme to celé uh, završili. Je jasné, že ustanovenia ohľadne služieb cezhraničného charakteru, že to je komplikované, pretože tu je potreba overiť identitu spotrebiteľov. Samozrejme sú tu aj požiadavky týkajúce sa bezpečnosti, ktoré nesmieme oslabiť, ale služby vlastne idú digitálnym smerom a potrebujeme nájsť spôsoby, ako budeme identifikovať spotrebiteľov aj z tých vzdialených. Máme e, schémy elektronického podpisu na toto. Toto je veľká príležitosť Chceme, aby Európa bola súčasťou tejto inovácie, chceme robiť všetko preto, aby to fungovalo pre spotrebiteľov správnym spôsobom. Myslím, že tu sa môžeme poučiť jeden od druhého, čo funguje najlepšie a môžeme do toho začať aj nové prístupy, pokiaľ ide o úpravy. Pozeráme sa na spôsob, hľadáme spôsoby, kde sa dajú vystupovať e, tzv. skryté náklady, aby mali spotrebiteľa lepšie možnosti sú tu nové výzvy a takisto sa snažíme vyriešiť tie vákoa, ktoré máme v predpisoch, aby sme pristupovali ferovejším spôsobom spotrebiteľom. Samozrejme, chceme, aby podniky využili tieto príležitosti v plnej miere, aby mali väčšiu možnosť navýšenia hospodárskej súťaže. Takže využívame tento konzultačný proces na to, aby sme sa poučili aj z ich strany, čo vlastne im stojí v ceste pri uplatňovaní týchto straničných služieb. Častokrát to nedostatok informácií o spotrebiteľov v iných štát, členských štátoch. Jeden z tých hlavných problémov, ktorým sa budeme musieť venovať, je to, akým spôsobom podnikom a spotrebiteľom dať záruku, že keď poskytnú takúto službu alebo kupujú takúto službu, tak jednoducho je tu aj možnosť nápravy právneho právnej nápravy. Takže v všeobecnosti sa zamýšľame aj nad tým, akým spôsobom môžeme chrániť teda záujmy spotrebiteľov a pre mňa väčšia transparentnosť, väčšia paleta výberu tých princípov, ktoré musia byť kľúčové pre naše kroky. Momentálne sme zaznamenali dobrý pokrok, pokiaľ ide o zvýšenie transparentnosti v rámci systému. Zjednodušili sme, štandardizovali sme informácie, ktoré sú poskytované občanom predtým, než investujú svoje úspory do retailových investičných produktov. Tieto takýmto spôsobom vlastne chcú zabezpečiť eh, si určitú záruku na penzíny vek a zavedú sa spoločné štandardy ohľadne informácií pre viaceré investičné produkty. Časový harmonogram pre žiadosti, pokiaľ ide o tieto produkty, to je takisto veľká výzva, ale myslím si, že musíme dodržať. Urobíme teda patričné kroky na to, aby sme patričné delegované akty prijali ešte pred letom. Budeme spolupracovať aj s Budeme teda takýmto spôsobom spolupracovať a snažíme sa zverejniť aj usmernenia na to, aby sme objasnili konkrétne pravidlá, ktoré sa týkajú týchto služieb. MIFI 2, tento má vniesť väčšiu transparentnosť, zabezpečiť väčšie zároky. Máme tu aj e, štandardy, pokiaľ ide o hodnotenie, hodnotenie pôžičiek, takisto tu máme aj hodnotenie hypoték PSD2 má zabezpečiť bezpečnejšie prevody pre nákupcov v Európe onlineovým spôsobom a treba sa takisto pozrieť aj na informácie o nákladoch výrobkov, ktoré sa kupujú, takže potrebujeme posilniť aj patričné smernice. Táto, všetky tieto práve predpisy, ktoré sme prijali, vlastne takýmto spôsobom musíme dosadovať to, ako to funguje v praxi. A to je vlastne aj to, čo súvisí s tým apelom na informácie, ktoré sme spustili, aby sme lepšie pochopili dopad týchto finančných služieb a legislatívy, ktoré s tým súvisia, ktoré sme prijali v posledných rokoch. A na to, aby sme vlastne zvládli tú krízu, aby sme posilnili finančnú stabilitu, museli sme prijať viaceré pravidla. Tieto pravidla nášho finančného sektora robili silnejší finančný sektor, odolnejší finančný sektor. Ale ja si myslím, že keď sa teraz sústredíme na v ďalšej fáze tohto cyklu na podporu investícií, tak je skutočne na čase, aby sme revidovali tie pravidla a zistili, či skutočne fungujú tak, ako majú a či skutočne fungujú tak, aby produkovali čo možno najväčší rast. Takže zosumarizujem tri jasné témy, ktoré vlastne vzýšli týchto diskusí, z tých reakcií sme zistili, že vlastne e, tá legislatíva nie je vždy proporcionálne e, upravená, potrebujeme zvýšiť našu schopnosť financovať širšie hospodárstvo a takisto, pokiaľ ide o to bremeno zosúladenia tej legislatívy, to takisto treba znížiť. Musíme sa sústrediť predovšetkým na to, aby sme urobili viac krokov ešte pokým začne leto, boli tu určité obavy, ktoré boli vyjadrené. Musíme urobiť vyvážený prístup k tejto legislatíve, musíme byť opatrní, pokiaľ ide o možné problémy, ktoré môžu znižiť likviditu, ktorá je v obehu a musíme odstrániť tie administratívne prekážky na to, aby sa firmy mohli sústrediť viac na klientov, na služby, ktoré poskytujú a nie na administratívne predpisy a ich zvládnutie. Takže keď sa pozrieme na nejaký príklad, kde to nefunguje tak, ako by sme očakávali, tak vlastne smernica o poistení vozidiel, to je jedna z problematických, jedno z problematických miest. Tu máme jednoducho miesto, aby sme uplatnili zdravý sedliacký rozum pri týchto pravidlách. Ide tu o oblasti, e, kde sa tá smernica rozšírila aj o oblasti, kde to nesúvisí s dopravou, napríklad pokiaľ ide o nehody, ktoré sa môžu ktoré môžu nastať aj mimo e, dopravnej otázky, tak e, to by nemalo byť pokryté touto smernicou. Ja si uvedomujem, že to je otázka, ktorá znepokojuje viacerých z vás. Ja som to spomenul viackrát pri, pri rozhovoroch s vládami. Je tu spoločná obava, že toto všetko môže mať veľmi vážny dopad na, na spotrebiteľov a že to jednoducho môže zvýšiť náklady pre a, e, používanie motorových vozidiel. Sú tu určité opatrenia, ktoré sme navrhli, niektoré z nich sú technické, ale som odhodlaný, aby sa to vyriešilo, aby sme skutočne navrhli riešenie čo možno najskôr. Dúfam, že keď sa na to pozrieme komplexne, tak tieto opatrenia budú komplexným programom na prehlbenie vnútorného trhu, aby sa zlepšovali finančné služby pre spotrebiteľov v Európe aj naďalej. Je to program, ktorý vlastne súvisí, sa zakladá na transparentnosti, na na hospodárskej súťaži a musíme posilniť vlastne aj istotu spotrebiteľov v súčasnú legislatívu, či funguje skutočne tak, ako má, ak nie, tak ju treba zmeniť. Takisto tu je veľký záujem a podpora tu v parlamente zo strany členských štátov, zo strany predstaviteľov spotrebiteľských organizácií. Ja sa teším, že môžem využiť tú príležitosť, ktorú podľa môjho názoru máme, s vašou pomocou a s pomocou iných na to, aby sme z jednotného vnútorného trhu urobili lepšie fungujúci trh, aby sme zlepšili služby, ktoré občania majú k dispozícii, ktoré každý deň využívajú v celej Európe. Ďakujem pekne, Vicky. Ďakujem. Ďakujem za to, že ste nám pri, sprítomnili to, že sa sústredíme hlavne na spotrebiteľov v rámci finančného sektoru. Takže máme 10 poslancov, ktorí sa prihlásili. Chcete si vypočuť najprv všetky otázky a potom bude reagovať, alebo 5, 5 Dobre, rozdielte to poprosím. Takže Andreas Švab. Ďakujem pekne, Vicky, vážený pán komisár. Budem hovoriť po nemecky, už máte sluchátka. Takže ďakujem veľmi pekne za to, že ste prišli. Ďakujem za veľmi precízne predstavenie kompetentné predstavenie pohľadu finančníctva na jednotný vnútorný trh. Ja som vám mimoriadne vďačný za to, že vlastne tie iniciatívy, legislatívy prioritne e, pretláčate aj na úrovni rady a predstavujem si, že Európsky parlament rovnako rýchlo tieto iniciatívy bude spracovať. A čo považujem za veľmi pozitívne, je, že tu nastolujete aj otázku, ako tieto iniciatívy vlastne, aké budú mať dopad na trhu pretože momentálne nemôžeme zatvárať oči pred tým, že tu máme viaceré opatrenia zákonodárne z predchádzajúcich rokov, ktoré boli prijaté v dobrej vôli, ale e, vlastne konec koncov to nestačilo pretože tieto opatrenia nefungovali tak, ako sme to očakávali a nebolo to na prospech nikoho. Takže moja konkrétna otázka, špeciálna téma, myslím vlastne, že ste o tej otázke takisto hovorili, hovorili ste o probléme, že v Európe máme oveľa menej rizikového kapitálu, ktorý dokážeme pre startupy dať k dispozícii, rovnako aj pre digitálne podniky, ako to napríklad v porovnaní s takými krajinami ako Izrael alebo Spojené štáty americké, ak sa nám nepodarí rizikový kapitál a túto oblasť, na ktorej budú mať moč, môcť účasť aj normálni zamestnanci malými čiastkami, ak sa nám teda nepodarí tento rizikový kapitál v Európe dať k dispozícii, tak jednoducho z dlhodobého hľadiska porovnaní s USA a inými štátmi zaostávať a to by bolo pre digitálny vnútorný trh, ktorý tu vlastne riešime v tomto výbore, to by bolo to by bola veľká prekážka pre nás, ktorá by viedla k ďalším problémom. Takže chcem vás požiadať, aby ste nám povedali, ako si vy predstavujete, ako sa nám v ďalších rokoch v Európe môže podariť. Viem, že sa to nepodarí vo všetkých členských štátoch rovnako, aby sme mali viac rizikového kapitálu, a ešte ďalší malý bod, ktorý by som chcel spomenúť, keď už hovoríte o tej revízii zákonov, tak možno by ste nám trochu mohli povedať niečo aj o smernici o nehnuteľnostiach a o prvých poznatkoch ohľadne toho, že ako to je príjmané zo strany trhu, ako to dopada na spotrebiteľov, spotrebiteľky, ako títo skutočne zvládajú tie nové pravidlá v porovnaní so starými. Ďakujem. Evelyn Gephardt. Ďakujem pekne, ďakujem pekne za úvodné slova. pokiaľ ide o tému investícií, vidíme, že sú nové biznis modely, ktoré sa objavujú aj vo finančnom svete, napríklad pokiaľ ide o groundfunding, crowdfunding, ktoré môžu byť e, ktoré môžu mať aj negatívny dopad pre jednotlivých investorov, ak nebude zabezpečená záruka, pre spotrebiteľov a investorov a mňa by skutočne zaujímalo, že akým spôsobom chcete pristúpiť k tejto problematike na to, aby sa robilo všetko preto, aby jednoducho neboli títo ľudia podvedení, pretože na internete je k dispozícii veľa možností. A ďalšia oblasť, to sa týka spotrebiteľov. V niektorých členských štátoch máme stále častejšie ponuky požičiek prostredníctvom SMS, respektíve cez mobilný telefón. To takisto síce vyzerá pozitívne pre veľa ľudí, avšak môže sa to môže to viesť k nadmernému zadlženiu niektorých domácností, ľudí, ktorí nie sú až takí zruční, pokiaľ ide o to, ako sa spravujú vlastné peniaze. Takže máte pocit, že by sa dalo povedať niečo k tejto téme? Ďakujem. Pán Dalton. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pekne, pán komisár. Tešíme sa, že ste medzi nami vo výbore IMCO. Ja sa vždy teším, keď príde komisár, pretože mám tu zoznam otázok zo strany mojich poradcov, takže už ste v podstate reagovali na viaceré z tých otázok, takže budem musieť rozmýšľať sám za seba bez tých otázok, ktoré mi pripravili poradcovia. Pokiaľ ide o DSM, k tomu, čo povedala pani Gebhardt, keď sa pozrieme na finančníctvo, tak vlastne vidíme, že sú to viaceré modely, ktoré sa tu ponúkajú tu nové platformy, ktoré nahradzajú staré, pokiaľ je financovanie. Napríklad vy ste tu mali správu o crowdfundingu, hovorili ste, že tu nepotrebuje do toho zasahovať Európska únia, pretože sektor sa vlastne iba zriadiuje, súhlasím s tým v plnej miere, ale čo sme napríklad počuli od pani komisárky Vienkovskej, že tu bude vyhlásenie ohľadne onlineových platform, to sa bude takisto týkať aj crowdfundingu. Takže aké spoločné myšlienky, alebo ako spoločne pristupuje k tomuto komisia, jednotlivý komisár, aby sme našli vyvážený prístup, pokiaľ ide o ten konkrétny návrh DSM, aby sa tu iba nedobiehali tie finančné platformy, ktoré už existujú zo strany tých pravidel, ktoré chceme predniesť. To je iba taká prvá stupná myšlienka, ale druhá otázka, tak ako vlastne povedala pani Gepardová trochu, uvedomuje si komisia, že ak všetko bude fungovať tak, ako to chceme, tak vlastne budeme podporovať všetky tieto nové systémy um, cez mobile banking a ostatné. Bude to jedna veľká výzva, výzva pre súčasné existujúce modely a akým spôsobom sa to bude potom riešiť. Uvedomuje si komisia, že takýmto spôsobom sa k tomu blížime a zamýšľa sa komisia nad tým, že ako vlastne chceme rozvinúť DSM na to, aby sme podporili nové modely, aby tieto prekvítali, ale zároveň, aby sme podporovali aj existujúce modely, ktoré už máme. Ďakujem. Pani Cherancová, ďakujem pekne pani predsednička, ďakujem pekne pánovi za to, že prišiel medzi nás. Hoci sa zdá, že váš program nie je až tak úzko prepojený s programom nášho výboru, myslím, že vo vašej prezentácii ste preukázali, že je to práve v prospech našej práce. Druhá, správa, druhá otázka, ktorú som si napísala, vlastne ste odpovedali na ňu hneď na úvod. Ide tu o to poistenie cezhraničného charakteru, pokiaľ ide o motorové vozidla. Hovorili sme o tom včera, som si celkom jasne, že tu v tejto oblasti musí niečo sa urobiť už bude 13 rokov, odkedy, budeme, odkedy boli prijaté prvé pravidla týkajúce sa tejto témy a ešte stále nemáme žiadny predaj takýchto poistiek pre jednotlivých spotrebiteľov. Takže dúfam, že nám poviete niečo detaľnejšie, alebo nám aspoň budete alebo nám aspoň slúbite, že to bude priorita vo vašom zozname priorit, ktorý ste si stanovili. Ďalšia otázka súvisí so štandardizáciou ako viete, my v Európskej únie sledujeme aj vyjadrenia Európskej agentúry pre štandardizáciu a takisto aj Európskeho šta- inštitútu pre technológiu. Myslím si, že výmena dobrých postupov povedie k lepšej spolupráci. Myslím, pokiaľ ide o tie štandardy, pokiaľ ide o kyberbezpečnosť v rámci finančného sektoru, do akej miery vy spolupracujete s medzinárodnými partnermi predovšetkým Spojenými štátmi americkými, pretože my musíme na jednej strane robiť všetko preto, aby naše štandardy boli čo možno najvyššie, ale aby boli aj globálnymi. Takže chcem vedieť z vašej strany viac niečo k týmto tematickým okruhom. Ďakujem. Takže tieto štyri, pretože vlastne to je až 8 otázok v mojom zozname, takže nech sa páči, pán komisár. I'll start with the um... Eh, Začnem tými dvomi prepojenými otázkami o, o hromadnom financovaní, crowdfundingu, nových technológiách, digitálnom jednotnom trhu, e, digitálnych inováciách, ako e, to združiť, aký je naši, náš e, prístup. Pretože toto je stredobodom tej výzvy, s ktorou sa stretávame, pokiaľ ide o, o nový vývoj, ktorý je v prospech spotrebiteľov a ako to celé regulovať a upraviť. Pretože ak to regulujete príliš zavčasu, keď k inováciám ešte len dochádza, podstupujete riziko, že túto inováciu obmedzíte a tiež jej výhody pre spotrebiteľov. A ak e, e, to akceptujete. Niekto tu hovoril o tých e, transferoch. Tie výhody pre spotrebiteľa, najmä pokiaľ ide o podstatne nižšie náklady, sú tu úplne jasné, takže ľudia z toho budú profitovať a bude to e, skutočne e, veľká e, výzva v rámci hospodárskej súťaže k existujúcim poskytovateľom služieb. Jeden z problémov, ktorý vždy máme s takýmito nariadeniami a keď niečo regulujeme, je, že vždy sa pozeráme smerom dozadu Eh, vždy eh, sa vyvíjajú na základe existujúcich modelov, na základe niečoho, čo už existuje na papieri. A keď sa pozriete na eh, správanie sa napríklad detí, tí nefungujú na základe nejakých modelov, ktoré existujú na papieri. Myslím si, že tá najlepšia odpoveď, ktorú môžem dať ohľadne toho, aký bude náš prístup, je, že budeme otvorení, budeme eh, opozretní, budeme sa eh, tomu venovať. Eh, crowdfunding to je dobrý príklad trhy sú stále ešte skôr národné a chceme poskytnúť priestor na ďalší rozvoj. Mm, povedal som, eh, že eh, čo budeme robiť, budeme revidovať no, situáciu, sledovať ju. Eh, a samozrejme, pravidelne sa budeme na situáciu pozerať v nadchádzajúcich mesiacoch a rokoch. Dobrý prístup sme zaznamenali v Holandsku a tiež v Spojenom kráľovstve, pokiaľ ide o, ten regulatívny nástroj na nástroj úprav je tam e, poskytnutie priestoru pre e, e, nové biznisy, aby sa zabezpečilo, aby mali šancu rozvíjať sa ďalej v rámci existujúceho regulačného rámca, aby neboli týmto regulačným rámcom odpudené. A dá sa naučiť z tohto dialogu. Myslím si, že toto je naozaj veľmi dobrý model a chcel by som, aby toto bolo niečo, čo by sme mohli zdieľať spoločne. A tiež pre e, e, e, tento výbor môže byť zaujímavé. FEC pred niekoľkými týždňami sa o tom hovorilo, a síce používanie, využívanie behaviorálnej ekonomiky. Firmy používajú behaviorálnu ekonomiku vždy, keď predávajú svoje produkty. A to isté platie pre regulátorov. Musia sa zamyslieť Eh, nad tým, ako vlastne sa správajú spotrebitelia. To je dôležitá súčasť akejkoľvek eh, regulácie, napríklad eh, v rámci PRIPS, čo sa deje. Snažíme sa byť úplne jasný, eh, aká informácia naozaj funguje eh, na tých spotrebiteľov, eh, čo ich motivuje. Myslím si, že to je veľmi inteligentný spôsob, akým sa zamýšľať nad regulovaním čohokoľvek. Čiže týmto smerom sa chcem uberať musíme e, v komisii e, spoločne sa nad vecami zamýšľať, e, navzájom spolupracovať, aby sme dobre upravili celý, celú túto oblasť. Pokiaľ ide o otázku cezhraničného opoisťovania motorových vozidel a zdieľania osvedčenej praxe, Mm, e, e, táto otázka e, týkajúca sa pohraničených služieb poisťovania motorových vozidiel keď som sa pozrel na tie obrovské čísla v tejto oblasti, ak sa pozriete na prenájom vozidiel e, e, v rámci e, cezhraničného styku, jedna záležitosť je, pokiaľ ide o Eh, dovolenkovú sezónu, ktorá sa eh, blíži. Eh, určite nechcete byť niekedy neskoro v noci na letisku so svojimi deťmi a tam sú problémy s bukovaním, s faxom, máte problémy dostať sa do hotelu poskytovateľu a celý rad otázok sa vás e, pýtajú, chcete kúpiť túto a túto službu a nemáte e, úplne jasno v tom, či bude vám e, nejaké poistenie navyše zaučtované, aká je cena benzínu a tak ďalej. Čiže to naozaj je predaj pod tlakom. Čiže toto je oblasť, na ktorú by sme sa mali pozrieť a pozrieť sa na princípy zverejňovania transparentnosti pri e, e, cenách. Čiže e, to, čo vidíte, keď si kliknete, keď chcete najať, prenajať si vozidlo a čo vám je nakoniec po dovolenke naučtované za toto prenajaté vozidlo. To sú dve rôzne veci. Pokiaľ ide o zdieľanie osvedčenej praxe, to je veľmi dobré, ako ste spomínali, z USA, ale nie len z USA. To je jedna e, vec, čo sa snažím vo všeobecnosti robiť v rámci regulácie finančných záležitostí a síce zlepšiť e, spoluprácu e, s Áziou, Tichomorskou oblasťou. To sú trhy rozvíjajúce sa a to skutočne dáva zmysel. Pokiaľ ide o USA, súčasťou diskusí, ktoré momentálne vedieme z USA, téma je presne aj to, ako sa môžeme snažiť pokúsiť zlepšiť náš regulačný dialog s upstream ehm, ehm, v Amerike ehm, by sa rovnaké rozhodnutia mali prijať aj pokiaľ ide o, clearingové e, procedúry, kde máme, kde nemáme teda tieto e, e, procedúry upstreamové trvajú diskusie už 4 e, e, roky. Obaja tak chceme urobiť, čiže je lepšie, keď sa to urobí e, upstream a to je to, o čo sa práve usilujeme. Veľmi dôležitý bod disponibility rizikového kapitálu a nebezpečenstvo stratiť podiely na trhu Všetci mm, sme sa určite stretli s mnohými e, podnikmi, ktoré považovali za veľmi komplikované získať vôbec kapitál ktorí hovorili aj o iných ľuďoch, ktorí teda išli do USA, alebo tam to bolo jednoduchšie, takže týchto podnikateľov sme strátili. A čo sa snažím urobiť v rámci Únie e, kapitálového trhu je postúpiť v tejto oblasti, aby e, viaceré e, biznis idei zostali tu, aby sa tu začali rozvíjať tieto firmy. Nie je to otázka nejakého jedného opatrenia, ktoré by to vyriešilo. Snažíme sa postúpiť v celom rade oblasti. Niektoré z nich majú dočinenia s rizikovým kapitálom, niektoré majú dočinenia s tým, aby spoločnosti ľahšie získavali peniaze na verejnom trhu alebo aby sa uľahčilo malým a stredným podnikom získať kapitál z tradičných bankových zdrojov ale um, e, zdieľam tú vašu e, analýzu na 100%, e, keď sa pozrieme na rozdiel medzi európskou ekonomikou a ekonomikou USA, približne rovnaká veľkosť, ale prínos našho priemyslu len nejaký polovičný v porovnaní s USA. Je to veľmi dobré, pokiaľ ide o finančnú rezistenciu, silu, pretože ak máte e, vaše financie v jednom tom e, koši a potom dojde k týmto problémom, k akým u nás došlo v rámci bankového sektoru, e, tak tým trpia malé stredné podniky. Takže najmä z toho finančného bodu takéto opatrenie dáva víz nám mm. chcem zvážiť e, e, e, aj tie praktické dôkazy ktoré budú k dispozícii pre ľudí, aby všetko bolo vysledovateľné keď 40 e, e, osobitných e, zákonov sa prijímalo po kríze. Keď sme s tým začínali, nevedeli sme, čo z toho vznikne. Nevedeli ste predpokladať tie vzájomné prepojenia, ktoré tam budú. Takže je dobré, dôležité pozrieť sa na to z pohľadu spotrebiteľa, z pohľadu politika, z pohľadu obchodu, keď vidíte, že nejaké veci nefungujú a vieme, chceme ich urobiť lepšími, tak sa o tom musíme porozprávať. E, nasledujú. Ďakujem. Thank you. Sorry, uh, sorry, I know you're very keen. I, I <laughs> uh, by her Scottish accent. <laughs> Ah, thank, thank you, thank you so much, Commissioner Hill and, um, well, maybe uh, I do <laughs> um, uh, so I, I want to ask, uh, make two points and, and uh, I guess two questions. One's positive, one's... Uh, Dva uh, uh, body. Uh, jeden bod, ktorý sme hovorili, je veľmi dôležitý. Áno, je dôležité dozvedieť sa od spotrebiteľov, čo treba urobiť. Myslím si, že je, to je aj dôvod úspechu Európskej únie Mm. Eh, veľký problém je eh, kybernetická eh, bezpečnosť. Vítame túto koncepciu, ktorá nám pomôže vyriešiť problematiku s kybernetickou bezpečnosťou. Takže tieto nápady podporujeme. Ako by sme to mohli ďalej podporiť? Hovorili sme, že ten kapitálový trh tu nie je taký rozvinutý pre malé a stredne veľké podniky. Financovanie to je veľmi dôležité, ale sú tam ešte nejaké ďalšie veci, ktoré by sme mohli zabezpečiť eh, eh, v rámci tej našej eh, snahy poslať sa a dostať sa a vpred. Otázka reps problematika v Škótsku. Je to veľmi dôležitá otázka a časový harmonogram, ktorému ste sa ešte nevyjadrili. Áno, v júni sa stretneme so spoločnosťami ten časový harmonogram e, je tam trochu problematický, tých 6 e, mesiacov a e, privítali by sme taký kľúčový dokument pre spotrebiteľov, pretože toto musíme zvládnuť a chcel by som vedieť, aké ďalšie aspekty treba vziať do úvahy, ako ďalej v tejto problematike. Pán komisár, pán komisár ináč ďakujem teda, že ste medzi nás dnes zavítali. Ďakujem pekne. Teším sa, že mám možnosť takýmto spôsobom sa vyjadriť pred pánom komisárom. Je to poprvýkrát, čo vás takto vidím. Páčia sa mi vaše príhovory, páči sa, páči sa mi to, akým kompetentným spôsobom pristupujete k tejto problematike. Chcela som sa spýtať, že či by sme nepotrebovali uh, nielen to zrkadlo, ktorým sa pozeráme na to, ako fungujú tie opatrenia doteraz, ale ako, aby sme videli aj niečo do budúcna. Samozrejme, treba sa poučiť z minulosti, ale rovnako sa treba pozrieť aj do budúcna. Ste veľmi kompetentní, pán komisár, ale ja ako spotrebiteľka, a keď idem napríklad do, v Amsterdame do duty free obchodu alebo v Paríži, tam sa ma pýtajú, že akú mám národnosť a vždy, keď poviem, že som Rumunka, tak pristupujú ku mne odlišným spôsobom. To jednoducho nie je možné, aby sa pýtali spotrebiteľov na ich krajinu pôvodu, keď si človek chce kúpiť nejaký výrobok. Hovorili ste takisto o proporcionalite, hovorili ste o konformite, hovorili ste o transparentnosti, hovorili ste teda o týchto záležitostiach, ktoré sú ešte stále prekážkami. Takže chcem sa spýtať, aký je váš názor na tie tri hlavné prekážky, ktoré majú spotrebitelia a malé stredné podniky v tejto oblasti. Ja som spravodajkyňa, pokiaľ ide o prospektus. Ja sa teším, že máme takéto správy teraz na stole o nich hovoríme, ale musíme sa venovať všetkým dvom hlavným princípom. Nemôžeme takúto, takéto jarmo byrokratické dávať na plecia tých, ktorí chcú mať prístup na kapitálový trh, všetkým, pokiaľ ide tých malých hráčov a takisto taká určitá neistota, ktorá tu je, pokiaľ ide o prístup na tie kapitále, ktoré to znamená, treba znížiť tie e, rizika. Aký máte teda názor ten, ohľadne toho prístupu na trh? Sergio, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem. Pán komisár, som spravodajcom eh, pre eh, zelenú knihu eh, pre finančné služby pre súkromných klientov. A momentálne máte veľmi komplikovanú otázku vzhľadom na tie finančné služby. Tam musíte vlastne zvládať dvojitú úlohu. Je tam jasný e, prechod z toho e, zaužívaného starého modelu k novému. To je veľká výzva, najmä v súvislosti s digitalizáciou. A zároveň treba chrániť obyvateľov, e, ktorí trpeli počas finančnej krízy a tá neistota ešte stále existuje, takže je to taká dvojitá výzva v súvislosti s týmto dvojitým prechodom, čo vedie e, prirodzene aj k určitým rozprávam v tomto výbore. Môžeme zabezpečiť, že Európska únia tieto globálne výzvy s existujúcou legislatívou v Európskej únii skutočne zvládne. E, môžeme e, nejako zvyšiť dôveru obyvateľov, pretože to má veľa dočinenia aj s tým, či sa dajú porovnávať rôzne finančné služby a môžeme tak urobiť za pomoci 28 rôznych legislatív. Môžeme prinášame e, tú bezpečnosť spotrebiteľov e, e, a podnikov zároveň nejakým spôsobom zabezpečiť, pokiaľ ide o to mať k dispozícii údaje o bonite, keď sú len súkromné registra, neexistuje nejaký európsky centrálny register pre tieto údaje pre spotrebiteľov a podniky. To by totiž zvýšilo dôveru a s existujúcimi daňovými ustanoveniami a daňovými úpravami e, dokážeme nejakým spôsobom zabrániť diskriminácii, e, pokiaľ ide o e, miesto bydliska pri čerpaní hypotekárnych úverov alebo poistiek, napríklad poistenia motorových vozidiel a tak ďalej v rôznych členských štátoch. Neviem, ako to môžeme urobiť, ale vidím, že v rámci spoločného trhu v tej týchto, týchto oblastiach e, nedošlo k žiadnemu pokroku. Ak pobočka nejakej Európskej e, banky e, finančnú nejakú službu neposkytuje pre súkromného klienta a cez hranične, alebo tak urobí, ale za úplne iný úrok, než tá istá banka v inej členskej krajine. No už tu vidím, že situáciu musíme zlepšiť a musíme e, e, e, zlepšiť aj legislatívu, aby sme zvládli tieto výzvy. A za týmto účelom zatiaľ národná legislatíva nie je postačujúca. Hovorí sa aj o európskych fúziách v rôznych oblastiach a ja sa pýtam, či sme na to skutočne pripravení eh, s eh, existujúcou legislatívou v oblasti ochrany spotrebiteľa, informácií v oblasti informácií o bonite a v oblasti eh, poistenia. Myslím si, že na to zatiaľ pripravení nie sme. Pán komisár, ja by som sa vás rada opýtala tri otázky. Prvá sa týka smernice o z, poistení motorových vozidiel a rozsudku v prípade vnúk. Je to nejaká legislatíva ešte z 72. roku a aplikuje sa na motorové vozidla využívané v cestnej premávke a rozsudok vnúk pôsobil veľa rozruchu, nie len pokiaľ ide o platenie poistného mm, a niektoré veci v rámci motorového športu, ktoré nie sú e, poistiteľné, čiže na tom sa určite ešte bude e, pracovať. Ale e, chcela by som, aby ste boli konkrétnejší, keby ste nám prosím povedali, aké zmeny e, v tejto oblasti e, chcete. Budú to len e, vozidlá požina v cestnej premávke, akým spôsobom sa to bude riešiť, aby sme mohli aj naše pozmeňovacie návrhy predložiť, kto sa tým bude zaoberať a kedy sa tak udeje. Takže čo kto a kedy. Druhá otázka sa týka cezhraničných e, vlastne, Ako poslanci často dostávame mnoho, e, mnoho otázok od našich e, voličov, aké finančné prostriedky sa investujú v iných e, krajinách aj na riešenie kríze v iných centrách. A keď si zoberieme spotrebiteľské centrum v Spojenom kráľovstve, veľa otázok sa týka timesharingových schém. Tam je veľmi časté sa dopracovať dopracovať k náprave. Pozeráte sa teda aj na tieto e, záležitosti, čo by sme mohli urýchliť, najmä pokiaľ ide o e, veci, kde sú involvované aj e, banky. A tretia záležitosť o mesiac ani sa uskutoční referendum v Spojenom kráľovstve a v každom mítingu, keď sú tam ľudia, ktorí propagujú odchod, tak vždy tvrdia, že trh služieb tak či tak nefunguje, takže neexistuje jednotný e, trh. Ja a, a, a, a hovorím, že nikto e, z mimo e, e, jednotnou spoločného trhu nemá prístup najmä k tým finančným službám. Pán komisár, mohli by ste nám vyposkytnúť váš pohľad na to, aké dôležité je pre zvyšok Európy, aby Spojené kráľovstvo zostalo v spoločnom trhu pre finančné služby a aké dôležité je to pre britskú ekonomiku, aby mala prístup k jednotnému spoločnému trhu finančných služieb, čo sa udeje v svojom kráľovstve, aby sme hlasovali za odchod. Ďakujem. Well, let me, let me that, uh, Začnem s tým, pretože si myslím, že to tak navezuje na tú otázku jednotného trhu, ako aj na to, ako ho môžeme ďalej budovať. Pretože ja sa prikláňam to, čo sa tu povedalo, že nefunguje vo všetkých oblastiach, nefunguje tak, ako by som chcel v kapitálových tokoch, alebo nefunguje tak, ako by ste chceli z hľadiska služieb spotrebiteľom. Ale myslím si, že ak sa pozrieme všeobecne na prínosy finančn- eh, jednotného trhu v oblasti finančných služieb pre e, Spojené kráľovstvo, keď je v EÚ, tak Spojené kráľovstvo vrátane E, vrátane Londýna sa stali vlastne takou európskou centrálou, globálnou centrálou finančných služieb. A myslím si, že to, čo mi hovoria mnohí medzinárodní investori, je, že chcú ísť do Spojeného kráľovstva, lebo sú tam niektoré veci z hľadiska pružnosti, s ktorými sa stretávajú. Potom je to jazyk, ktorý nie je E, problémom, potom, že Londýn je zvyčajne priateľské, privítajúce mesto, ale kategoricky hovoria, že jeden z dôvodov, prečo neprídu do prečo prídu do Londýna, je, že je napojený na jednotný trh s 500 miliónmi spotrebiteľmi. A to je veľmi zrozumiteľné, jasné. Nebol tam žiaden medzinárodný investor, či z Spojeného kráľovstva, Číny, Hongkongu a podobne, ktorý by hovoril niečo iné z hľadiska finančných služieb, ktoré sú v Spojenom kráľovstve a čo by to znamenalo pre ich podnikateľský model, keby sme odiš- opustili EÚ, tak sú tu dôsledky, ktoré by boli podľa mňa akutné. Jeden z problémov v tejto debate je, že ten model, ktorý podporujú tí, ktorí chcú odísť, sa stále mení, ale ak si zoberete ten posledný, ktorý hovorí, my len odídeme z celého jednotného trhu, vôbec ho nepotrebujeme, tak tá otázka pre finančné služby Británie je, ako budete mať potom prístup k zvyšným ostatným častiam európskeho trhu a čo urobia medzinárodní investori keďže chcú mať ešte stále prístup na jednotný trh a preto v priebehu času si myslím, budú myslieť, že sa potrebujú presťahovať niekde, kde môžu mať jednoduchý, priamy, efektívny prístup k jednotnému trhu a mimo jednotného trhu väčšina tých modelov, ktoré sa presadzujú alebo predkladajú, nemajú jednoduchú, jasnú odpoveď vy nemáte pravidlo, možnosť napríklad ovplyvniť pravidlá, čo je dôležité pre naše finančné služby. Keď ste mimo, tak môžete ísť cez proces ekvivalencie. Pre CCP trvalo len 4 roky a ja to chcem predsa rýchlo. A to bolo ešte rýchlo a potom to je len jedna časť celého súboru finančných služieb. Takže krátka odpoveď je, že ja jednoducho nevidím cestu, ktorá by nevytvorila viac prekážok v obchode pre naše finančné služby, nevytvorila väčšiu neistotu. A toto všetko je nepriateľom investícií. Finančné služby sú našim najväčším vývozným priemyslom. To najviac prispieva k daniam a Takže by sme mali byť opatrní, keď to chceme zmeniť, keď chceme zmeniť dojednania, ktoré z hľadiska jednotného trhu dobre fungujú pretože príspevok našeho sektora finančných služieb z hľadiska nadbytku, ktorý produkuje, sa za posledných 10 rokov zdvojnásobil. Takže tá predstava, že e, jednotný trh je zlý pre naše finančné služby, alebo že, ju že City of London dusia predpisy, to, e, dusia predpisy, to nie je pravda. Pokiaľ ide o cezhraničné opravné prostriedky nápravu, a to je tá otázka, ktorú ste sa ma pýtali, čo si myslím, že sú tri najväčšie problémy, ktoré potrebujeme riešiť v budúcnosti, tak skutočne cezhraničná náprava je jedna z nich. Potom informácie, informácie spotrebiteľom o tom, aké produkty sú k dispozícii a informácie o charaktere týchto výrobkov a podobne produktov a podobne. Potom informácie z hľadiska schopnosti investorov investovať tak, aby vedeli aj o ďalších príležitostiach investícií a potom všetky tie otázky, ktoré sa týkajú dohľadu, dozoru, to môže vytvárať určité trenie medzi trhmi, tým sa tiež treba zaoberať a potom všeobecne cezhraničné prekážky, ktoré existujú. A časť práce, ktorú robím, e, časti únie kapitálových trhov je mať taký spôsob práce so všetkými členskými štátmi, aby sme si spoločne prebrali jednotlivé prekážky a dohodli sa na spôsobe, ako ich odstrániť. Súhlasím s tým, čo sa povedalo aj o potrebe pozerať do budúcnosti pri regulácii, áno. A preto sa mi páči táto predstava, e, ktorá tu vzniká, a síce inteligentná úvaha o e, rušivom účinku digitálnych inovácií. Ja si myslím, že ak toto dobre zvládneme, tak je tu veľký potenciál. Myslím si, že to zmení veľa z existujúcich modelov a mnohé z existujúcich modelov zavisia na tehlách a Malte na národných modeloch, modeloch, ktoré krížom predávajú a podobne. A účelom digitalizácie je práve to, že to sa nedalo transform, nedá transformovať. A to súvisí s tou dôležitou otázkou dôvery. Možno sme o tom nepovedali dnes dosť, takže som veľmi rád, že ste na to poukázali, pretože keď hovoríte v odvetví finančných služieb, tak tí si veľmi uvedomujú ten problém, ktorým sa stretávajú pri získavaní znovu získavaní dôvery v spoločnosti a zákazník, dôvery zákazníkov. A ja si myslím, že inovácie, finančné inovácie, ktoré prinútia ľudí znovu sa zamyslieť nad celým modelom, poskytujú pomerne silný imperatív, aby sa zamysleli nad tým, čo predávate zákazníkom. A preto som veľkým e, fanúšikom hospodárskej súťaže, pretože ja si myslím, že to vás nutí zamýšľať sa nad tým, čo robíte, aby ste sa vrátili k základom, ako získam zákazníkov, čo musím robiť, aké služby chcú, č, ako ju poskytujem a podobne. Takže ja si myslím, že je to veľmi dôležitá otázka. Súhlasím s vami, že potrebujeme dosiahnuť väčší pokrok a preto je potrebné získať pokrok v oblasti finančných služieb, obchod vo finančných službách a podobne, kde chcem sa konkrétne venovať finančným službám z pohľadu spotrebiteľa. Ja si myslím, že to je všetko veľmi dôležité. Môj prístup ktorý sa snažím uplatniť v oboch oblastiach, je snaha o vybudovanie zo spodu nahor, byť praktický, pýtať sa ľudí, aké sú problémy a potom sa snažiť tieto problémy odstrániť a krok za krokom ich riešiť. Takže, takže nie je to veľká vízia, musíme sa e, e, snažiť ísť e, určitým smerom a ja vždy hovorím, ja postupujem tak, že treba začať s praktickými problémami, o ktorých mi hovoria podnikatelia alebo spotrebitelia a takto dokážete položiť tie správne otázky a prísť praktickými riešeniami, aby sa dosiahol pokrok. Taktiež si myslím, že keď dosiahnete pokrok v niektorých oblastiach a dokážete preukázať, že to zvládate, že, mm, tak získate dôveru podnikov a spotrebiteľov a takto budete mať možnosť urobiť krok vpred, dostať sa ďalej. K tým autám ja viem, že ste netrpezliví, ale nie je toho zatiaľ veľa. Boli ste veľmi aktívni v tejto oblasti. Ja si myslím, že nájdeme riešenie. E, nehovoríme tu len o nákladoch pre všetkých, ktorí sú poistení, ale hovoríme aj o nákladoch pre konkrétne odvetvia a napríklad odvetvie motorového športu je dobrým odvetvím, kde by mohlo dojsť nepredvídanému účinku, ktorý je veľmi škodlivý pre celé odvetvie. Myslím si, že môžeme prísť s praktickým riešením, ktoré bude fungovať. Proste prebiehajú určité procesy a ako náhle bude môcť vám povedať nejaký dátum, budete prvá osoba, ktorú oslovím. Dobre, teraz k, k otázkam Katrin a k BRICS e, tom rozsahu, pokiaľ ide o tú časový harmonogram. Tu som opatrný, aj skeptický. Taký som už od prírody, ale aj preto, že celý ten prístup, ktorý som chcel zaujať, odkedy som vo funkcii, je pochopiť dopad legislatívy na ľudí, pretože jeden zo spôsobov, ako budujete dôveru a dôveryhodnosť v reguláciu, je, že preukážete, že je to dobrá regulácia, dobrá legislatíva a ľudia budú mať potom väčšiu dôveru v ňu. Harmonogram z hľadiska je viazaný na legislatívu. Toto nie je príkladom, kde by niekedy došlo k opozdeniu v dôsledku práce v komisii alebo poradenstva. To nie je takáto situácia. Budeme hovoriť s odvetvím. Myslím si, že tu dosiahneme viac určitými usmerneniami, poradenstvom. A potom v júni sa s nimi stretneme. Dôvod, prečo toto hovorím a že sa chcem dodržať harmonogramu, aj keď je to veľmi prísne, je, že si myslím, že to prináša osoch spotrebiteľom a je to veľmi dôležité. Teraz máme ten celkový návrh, ako by to mohlo vyzerať, už pripravený, ale akceptujem, čo si povedala. Áno, musíme pracovať tvrdo, aby sme dostali čo najlepšie výsledky. Teraz cyber a fintech, finančné technológie, a kybernetika. Vrátim sa k tomu, čo som povedal. Máš úplne pravdu, že fintech poskytuje niektoré riešenia problémov, ktoré máme. Nie je to samostatný problém a my sa musíme snažiť do toho zahryznúť a mať otvorené oči pri tom. Nesmieme k tomu pristupovať len tak, že och, je to nové, preto je to riskantné. Ja si myslím totiž, že je tam veľký potenciál a je to vzrušujúce a preto si myslím, že by sme mali mať taký permisívny e, podajný prístup, pružný prístup, ale vždy pozorne sledovať, ako to využívame, ako to využívame pre spotrebiteľov, podnikateľov, pre posilnenie hospodárskej súťaže a nemali by sme sa na to pozerať ako na vec, ktorá nás znepokojuje, zaťažuje. Myslím si, že je to totiž veľká konkurenčná výhoda a to je dobre pre spotrebiteľov, ak sa nám to podarí. Mm, pán komisár. Ďakujem veľmi pekne za to, že ste tu boli a bol, veľmi presne ste dodržali aj čas, odpovedali na naše otázky a ďakujem za to, že ste dali spotrebiteľov do srdca svojej práce a náš výbor bude s vami v tomto spolupracovať. Ďakujem veľmi pekne za vaše veľmi jasné návrhy k oblasti dopadu e, k otázke výsledku referenda a jeho dopadu na finančné služby. Takže vydržte ešte kolegovia s nami niekoľko týždňov, kým e, bude to referendum a dovolte, aby som sa poďakovala aj komisárovi za čas, ktorý strávil s nami.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 147 pozmenujúcich návrhov v našom výbore a budeme mať ešte pozmenujúce návrhy z LIBE. Tie sme ešte nedostali. Dneska si preberieme tieto návrhy a dám najprv slovo spravodajcovi. To je naša pani predsednička, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne a ďakujem za to, že ste mi dali možnosť eh, si vypočuť, čo ostatní hovoria, za to, že ste prevzali predsedníctvo. Ďakujem kolegovia za, túto veľ, za tento veľký ná, záujem o, tento, uh, uh, o túto problematiku okolo 850 pozmenujúcich návrhov. To je veľmi zaujímavé čítanie aj pre mňa. Žiaľ, mám len anglický preklad E, ktorý som dostala v posledných dňoch a, e, nesihla, a chcem si podrobne prečítať všetky návrhy, pozmenujúce návrhy. Mnohí kolegovia prišli s mnohými pozmenujúcimi, e, zjemňujú, doľadujúcimi návrhmi k mojim návrhom. Takto dosiahneme skôr konsenzus. Bolo niekoľko oblastí, kde ja som ešte pozmenila niektoré moje pozmenujúce návrhy, najmä pri označovaní, pretože sa ukázalo veľmi jasne, že v niektorých prípadoch nie je technicky možné označovať každú súčiastku rovnakým spôsobom vzhľadom na charakter alebo povahu, veľkosť označenia. Potom výmena údajov, tam potrebujeme výmenu údajov, ktorá má byť fungujúca e, od dola nahor, to znamená, ak sa predávajú strelné zbranie, musia byť informované národné orgány, tie musia navzájom si zdieľať informácie. A máme tu ešte aj prácu s výborom LIBE, pokiaľ ide o nariadenie o deaktivácii. Čím viac počujem viac od občanov o problémoch, ktoré týmto vznikajú v dôsledku tohto nariadenia DEAC, tým viacej si uvedomujem, že to bol urýchlený návrh, ktorý e, vytvoril veľa problémov a preto chcem aj pracovať na tomto dokumente pri, s návrhmi ako prílohou, tak aby komisia a členské štáty boli eh, si vedome toho, že toto nariadenie o deaktivácii treba prepracovať a aby bolo jasné, že funguje, pretože v novembri schválili niečo, čo vyvoláva vážne obavy Napríklad máme tam e, pozmenujúci návrh A6, stála konverzia, keď hovoríme o poloautomatických zbraniach konvertovaných na automatické a podobne. A ide tu o permanentnú konverziu. Takže toto budeme ďalej riešiť. Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí podpísali moje návrhy. Pokiaľ ide o hlasovací zoznam, mali sme rokovanie s poslancami aj tieňovými včera večer pokúsim sa o čo najtransparentnejší a demokratický proces, tak aby ste mali šancu hlasovať o jednotlivých pozmenujúcich návrhoch a pokúsim sa vytvoriť určité zhluky e, týchto pozmenujúcich návrhoch. Potom ešte počkam na tie návrhy z Libe aby sme mali rôzne možnosti, balík 1, potom by bol balík 2 a podobne. A budeme o tom hlasovať v menších blokoch, nie nejako masívne. Nebudú to nejaké veľké kompromisy. Myslím si, že je to zložitejší postup e, než inokedy ale myslím si, že takto získame demokratickú transparentnosť a budeme môcť začať diskusiu s členskými štátmi a radou a budeme lepšie vedieť, aké názory sú v parlamente. A vzhľadom na to, vzhľadom na to, že sme začali pracovať na kompromisoch len minulý týždeň, potom ten preklad počet pozmeňujúcich návrhov a ich náročnosť. Chcem požiadať koordinátorov dnes večer, že by sme odložili hlasovanie až na júl, aby sme získali viac času, že ich máme správne, že ich môže každý vidieť a e, aby sme dobre pripravili aj hlasovacie zoznamy. Dobre, ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. A Začal by som s prvým kolom tieňových spravodajcov. A e, neviem, kto je tu za EPP. Nech sa páči. Ďakujem. Mňa požiadal tieňový spravodajca pani Bild, aby som stručne predložil návrhy, ktoré chce povedať ona za EPP. E K tomu, čo povedala Vivi. Najprv je dôležité hovoriť jasne rečník hovorí po nemecky teraz, aby sme sa poďakovali a môžeme jasne povedať, kde sú kompromisné možnosti. A potom sú tu aj obavy športovcov, ktorí v oblasti strelbe, aké zbranie a podobne. A preto návrh pani Ford odložiť hlasovanie na júl je z hľadiska E, moje, našej spravodajkyne e, prekážkou a predsa si myslí, že sa takto podarí e, efektívne dosiahnuť riešenie. Sú tu ale určité oblasti, ktoré by chcela mať podrobnejšie. Tie by som povedal po anglicky, pretože je to tak. Tá malá časť navrhovaných zmien ktorá sa týka v prvom rade zásadných súčiastok a označovania. Vysledovateľnosť musí byť zaručená, ale EPP môže s tým súhlasiť, ak je to reálne. Ale zároveň pragmatickým spôsobom. A myslím, že to sa vlastne uberá v tom duchu, ako to naznačila aj viki. A po druhé, pokiaľ ide o úpravy, modifikácie, dôležité, aby majiteľia mohli robiť malé úpravy bez toho, že by to bolo že, že by to išlo cez, bez toho, že by museli byť registrovaným dílerom. A ak sa to urobí takýmto spôsobom, tak podporíme takéto úpravy. A pokiaľ ide o múzea a zberateľov z pohľadu ANY, musí byť možné členským štátom mať možnosť autorizovať osoby, ktoré zhromažďujú strelné zbranie, opravujú ich, klasifikujú aj v rámci kategórie A za predpokladu, že tu budú pravidlá, ktoré, sú, ktoré sa budú dodržiavať. A štvrtý bod, ten je veľmi kritický, predsed, pán predseda, ide tu o zdravotné kontroly, článok 5 odsek 2. Ide o to, aby iba ľudia, ktorí sú mentálne a zdravotne fit, mohli takto veci robiť. V minulosti sme mali viaceré úpravy a tieto kontroly musia byť rozhodované zo strany členských štátov a takýmto spôsobom sa vyhneme veľkému množstvu problémov, ktoré môže priniesť najnovší návrh Európskej komisie. A predposledný bod to je e, predaj na dobierku cez telefón, internet, e-mail alebo cez e, iné prostriedky. Je to ťažké upraviť to v e, vidieckých priesok, a preto členské, priestory, preto členské štáty musia robiť všetko preto, aby tu došlo k overovaniu identity a oprávnenia na takéto transakcie. Potom sú tu ešte niektoré body, ktoré sa týkajú limitovaných licencií, pokiaľ ide o kategórie, niektoré kategórie strelných zbraní, ale myslím si, že už sme sa priblížili k tomu, čo prezentovala Vicky, nie na teda na poslednom zasadnutí a ja si myslím, že navrhované zmeny by posilnili tie časti toho návrhu, ktoré by mohli prispieť k tomu, aby sme urobili prevenciu a mohli by to byť aj zmeny v smernici, ktoré by vlastne a, tieto zmeny by nemali viesť k nejakému okliešteniu tej smernice, pokiaľ ide o e, bez, zabezpečenie a záruky. Takže to je všetko, čo som mal prečítať. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Pán Šváb, aj Sergio Koferati za SAD neprišiel, ale požiadal pani Gepardovu. Ďakujem pekne, pán predseda, ďakujem pekne aj kolegovi Koferatimu, ktorý investoval do toho veľmi veľa práce a bohužiaľ dnes nemôže prísť a požiadal ma, aby som ho nahradila a takisto on odporúča a preto zo sociálnych demokratov na zasadnutí koordinátorov podporím presunutie hlasovania, pretože tu ide o veľmi citlivú tému, v rámci ktorej tie rozhodnutia musia byť veľmi dobre pripravené a preto to budeme vedieť podporiť. Pán Koferati mi tu napísal pár bodov ohľadne tých najdôležitejších záležitostí pre náš sociálnych demokratov v tejto zložke. Na jednej strane hovorí o označovaní dôležitých súčastí, a Takže ide predovšetkým o označovanie tých súčiastok, tých zbraní. Musia byť patričným spôsobom označené. A pokiaľ ide o signalizačné zbranie a pozdravné zbranie, tak tieto by mali byť ponechané v tých kategóriách, kde boli, predtým, než došlo teda k zmene hoci alarmné a signálne zbranie zasa idú do kategórie C, tam by mali byť teda presunuté. A potom tu ešte ide aj o tému tých zdravotných kontrol. To je kontroverzne prediskutované aj tu. Da teda bolo to prediskutované aj tu vo výbore a na našej skupine a ide tu o to, že predtým, než tu bude vystavená právo na využívanie ochranných zbraní, tak jednoducho musí byť realizovaná takáto zdravotnícká ochran, zdravotná kontrola. Avšak zdravotné systémy a predpisy v jednotlivých členských štátoch sú veľmi odlišné, takže malo by to byť ponechané aj naďalej členským štátom, aby sa samé rozhodovali, že či tu bude kontinuálna ďalšia autorizácia, respektíve kon- zdravotné kontroly, alebo nie. To znamená, že musí to byť ponechané aj naďalej v rukách členských štátov tak, ako to vlastne bolo posiaľ ukotvené v ich kultúre a tradícii. A pokiaľ ide o zberateľov a múzea, tu máme veľkú flexibilitu, pokiaľ ide o múzea, aj pokiaľ ide o kultúrne a historické aspekty, ktoré s tým úzko súvisia, a aj pokiaľ ide o možnosť tie bezpečnostné požiadavky patričným spôsobom naformulovať. Pokiaľ ide o zberateľov, nie je celkom jasná a presná definícia toho, že čo vlastne zberateľ je v Európskej únii, takže chceme k ním pristupovať tak ako k ostatným osobám, ktoré sa nevnímajú ako zberatelia. Myslím, že tu máme ak by sme to neurobili, tak by sme mali veľký problém. A pokiaľ ide o predaj na diálku alebo na dobierku, tak tu chceme podporiť vlastne to, čo navrhuje aj Európska komisia, konkrétne, že takýto predaj zbraní môže byť realizovaný iba prostredníctvom realizo- e, registrovaných predajcov a dílerov a maklérov. My sme flexibilní, pokiaľ ide o muníciu, pokiaľ ide o predaj zbraní, nie je to až také časté, ako napríklad v prípade munície, ktorú kupujú polovníci a športovci, to znamená, musíme k tomu pristupovať takto diferencovane a čo takisto žiadame od členských štátov je to, aby sme tu mali pravidlá, pokiaľ ide o bezpečné uskladnenie zbraní a munície, predovšetkým pokiaľ ide o to, aby sme robili všetko preto, aby zbranie a munícia boli uskladnené separátne, v tom zmysle, aby tu bolo zabránené využitiu týchto zbraní zo strany nepovolených osôb. A to je veľmi dôležitá otázka. A pokiaľ ide o otázku kategórie A6 a A7, tak to je pravdepodobne ten najcitlivejší bod tejto diskusie. Ide nám o to, aby kategória 6, a teraz citujem, pokiaľ ide o automatické strelné zbranie, ktoré boli konvertované na poloautomatické zbranie, pretože tu by malo byť umožnené, aby tento druh zbraní bol znovu konvertovateľný na strelné zbranie. A preto musíme tieto zbranie ponechať v kategórii A6, A7, respektíve A6. A pokiaľ ide o kategóriu A7, tak tam navrhujeme, aby sme nebezpečie využitia zbrane, nie tak, ako to navrhuje komisia, ale aby sme to jednoducho robili podľa technických kritérií, aby sa takýmto spôsobom posúdila, posúdilo nebezpečenstvo takej konkrétnej zbrane. A toto treba skombinovať potom s ďalšími návrhmi, ktoré vlastne boli predložené, pretože Ide tu aj o výnimky, pokiaľ ide o národnú bezpečnosť a obranu. Tu mám konkrétne na mysli fínsky problém, ktorý budeme musieť riešiť, alebo aj pokiaľ ide o organizácie športovej strelby. Momentálne to všetko prekladám z angličtiny, tak som domilená, aby to pre občanov nebolo nejaké zmetočné. A navrhujeme aj určité prechodné riešenia, predovšetkým pokiaľ ide o implementáciu kategórie A6 a A7, aby sme získali dostatočný časový priestor na to, aby tie zmeny konverzie boli dostatočne časovo pokryté, aby strelci neboli, aby sa k nepristupovalo ako k nelegálnym držiteľom zbraní, pretože nemali dostatočný čas na to, aby získali tie povolenia na využívanie a držbu takejto zbrane. Na záver by som chcela ešte spomenúť to, čo vlastne zdôrazňuje aj komisia opätovne. Nejde tu o to, aby sme takýmto spôsobom pokryli alebo nahnevali polovníkov a športovcov. Tí, ktorí takéto zbranie normálne používajú, tak tu sa nebudú zmeniť tu sa nebudú meniť pravidla, pretože tu ide o iné kategórie, ktoré sa nebudú meniť. Ide tu skutočne o tie zbranie, ktoré sú mimoriadne nebezpečné a tu môžeme ako príklad vždy uviezť kalašníkov, ale to nie sú jediné. To znamená, ide o e, zbranie vojenské, to sú tie, ktoré sú najnebezpečnejšie a preto si myslím, že musíme k tomu pristúpiť takýmto spôsobom. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne pani Gebhardt za Alde, pani Charancová. Thank you, Chair, and uh, first of all I would like to thank... Ďakujem pekne, chcem sa poďakovať pani spravodajkyni za veľmi dôležitú prácu. Proces bol transparent, transparentný a podarilo sa jej zapracovať pripomienky a pohľady všetkých zúčastnených strán, ktorí vlastne budú nakoniec postihnutí touto novou legislatívou. Myslím, že sme v dôležitej fáze príprav stanoviska parlamentu k tejto veľmi dôležitej téme. Myslím, že prostredníctvo pozmeňujúcich návrhov poukazuje na to, aká citlivá táto téma je a návrh komisie i bol veľmi vzdialený od toho, čo by sme považovali za akceptovateľné. Pri čítaní pozmeňujúcich návrhov som bola veľmi rada, že sme videli koncenzuálny prístup väčšiny politických skupín, pokiaľ ide o kľúčové body týchto návrhov. Spolu s veľmi pozbudzujúcim výsledkom hlasovania vo výbore LIBE si myslím, že pozmeňujúce návrhy jasne preukazujú, že akým smerom chceme tento, e, túto zložku posunúť. Myslím, že naši kolegovia tak na komisii, ako aj na rade teraz lepšie rozumejú tomu, že čo vlastne sú naše priority. Vo všeobecnosti môžem povedať, že podporujem viaceré z pozmeňujúcich návrhov, ktoré boli predložené a dúfam, že poskytnú dobrý základ na širší kompromis, pokiaľ ide o finálne znenie správy. Toto konkrétne znamená, že akýkoľvek návrh týkajúci sa možnej rekategorizácie spoloautomatických zbraní by mali byť obmedzené, kde by bola absolútne vypustená kategória E7, kde by bolo zakázané využívanie poloautomatických zbraní v zmysle automatických. Pre tie samo polautomatické zbranie, ktoré boli konvertované z plnoautomatických zbraní, tak ako to navrhuje komisia. Máme viacero návrhov na stole a som si istá, že nájdeme dobrý kompromis na konci. Takže v každom prípade si myslím, že to bude veľká výzva pred nás, pokiaľ ide o predloženie kompromisných pozmeňujúcich návrhov, ale teším sa na ďalšiu spoluprácu tak so spravodajcom, ako aj ďalšími tieňmi spravodajcami k tejto téme. Ďakujem. Ďakujem pekne pani Charancová. Teraz za GUE tu nevidím poslanca ani nevie spravodáce, takže dám teraz hneď slovo pánovi Duranovi. Nech sa páči. Ďakujem pekne, vážený pán predseda, ďakujem pekne Viki, nebudem to opakovať e, vždy dokola, ale chcem sa poďakovať za prácu, ktorá bola urobená Takže ja súhlasím s tým, aby sme to posunuli až na júl, je to, ak to je potrebné, pretože ide o tému, ktorá vlastne začala veľmi takým citlivým spôsobom a postupne sa skutočne dostávame k samotnej podstate, to znamená, ide o posilnenie bezpečnosti občanov. Ide o posilnenie bezpečnosti občanov v Európe. Nejde tu vôbec uh, uh, o niečo, čo by súviselo s terorizmom. Takže ja sa skutočne teším, z toho, že postupne postupujeme správnym smerom, že sa snažíme k tomuto textu dať taký duch a obsah e, viac kompromisný, ale zároveň aj pragmatický. Teraz sa vrátim k tej otázke tých kategórií, kategória 7. Hovorím to vlastne už od samotného začiatku a v tomto vlastne zdieľam aj to, čo povedala Evelyn v mene Sergia Koferatiho. Vlastne tá otázka e, e, zbierania zbraní to je veľmi dôležitá otázka. Nemôžeme hovoriť o zbieraní zbraní, pretože vlastne jedného dňa e, to nebude celé zmetočné. Avšak nemôžeme túto kategóriu úplne e, zrušiť. Musíme jednoducho stanoviť kritéria, tieto kritéria potom aj plniť. Napríklad my navrhujeme, aby zbranie, ktoré sa môžu transformovať so zásobníkami, ktoré napríklad umožňujú až viac než 6 strel, striel následných, Nechcem to hovoriť teraz o konkrétnych de- detailoch, ale myslím si, že sú tu konkrétne pozmeňujúce návrhy. A teraz k tomu, čo povedala Evelyn ohľadne tých múzeí, súhlasíme v plnej miere s tým, čo bolo povedané. Treba identifikovať výnimku pre múzea, ale zároveň nechceme mať nejakú výnimku pre zberateľov, pretože to nie je to isté, to nie je to isté ako múzea a pokiaľ ide o výmenu informácií na základe ich platform, ktoré tu máme na úrovni Európskej únie, o tom sme takisto už hovorili, takže je to takisto citlivá otázka. Pokiaľ ide o zdravotné kontroly, to je veľmi dôležitá otázka. Skutočnosť, e, že tu hovoríme o zbraní, online predaji zbraní, to je takisto niečo, čo musíme vyriešiť Musia tu byť e, konkrétne e, dôkazy o transakciách, pokiaľ ide o platbu za zbranie, aby to bolo vysledovateľné. A pokiaľ ide o držbu zbraní, musí byť takisto vyriešená otázka poistky. To môže byť jedna z možných zárok, ale vo všeobecnosti ďakujem veľmi pekne za odvedenú prácu a myslím si, že takýmto spôsobom sa dopracujeme ku kompromisu k tejto téme. Ďakujem. Ďakujem pekne pánovi Duranovi za a teraz zostane slovo pán Ibaskievič. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem veľmi pekne za slovo. Predovšetkým by som sa chcel poďakovať pani Fordovej, nielen sa poďakovať, ale skutočne vzdať hold za všetku tú intenzívnu prácu, ťažkú prácu, ktorou sa ktorou sa veľmi dobre vysporiadala. A chcel by som povedať, že súhlasím s tým, že to odročíme to hlasovanie až do júla. Nechcem teraz hovoriť o konkrétnych detailoch všetkých týchto otázok, ale predsa len áno, súhlasím s tým, keď hovoríme o tom, že treba bližšie sledovať a konkretizovať otázky zdravotných kontrol. A takisto, keď hovoríme o lepších úpravách, pokiaľ ide o online predaj a pokiaľ ide kategóriu 7, takže všetko tu už bolo povedané, nechcem hovoriť o týchto otázkach, ale mám skôr takú všeobecnú otázku a pripomienku. Mám obavy, že sa sústredíme príliš na detaily a strácame z očí alebo z pohľadu všeobecný záujem občanov. Hovoríme tu dosť o terorizme, hovoríme tu dosť o kriminalite, organizovanom zločine, ale treba si uvedomiť, že teroristi, kriminálníci predsa nebudú jednoducho sledovať to, čo my tu pripravujeme. Musíme si podľa môjho názoru uvedomiť, že musíme robiť všetko preto, aby tieto predpisy boli čo možno najľahšie, najzrozumiteľšie, najrealizovať, najrealizovateľnejšie, aby sme nepristupovali s predsudkami voči niektorým spotrebiteľom. Napríklad pokiaľ ide o športovú streľbu, alebo pokiaľ ide o polovníkov. Takže chcem pripomenúť, aby sme išli v takom smere, aby sme dodržiavali požiadavky našich spotrebiteľov a nemôžeme všetky tieto nebezpečné aspekty spájať vždy s terorizmom. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán poslanec. A teraz sa skupinou NF dostane slovo pani, pani Tresenská. Nech sa páči. Ďakujem pekne, vážený pán predseda, ctení kolegovia a kolegyne. Pokiaľ ide o tie pozmeňujúce návrhy, treba si uvedomiť, že málo z nás chce, aby táto smernica bola prijatá. Napriek všetkým tým snahám pani spravodajkyne, pokiaľ ide o túto tému, treba si uvedomiť, že napriek odporu väčšiny predsa len komisia predložila niektoré body, ktoré sú dosť kontroverzné. Poslanci tu nie sú na to, aby boli nejakými sprostredkovateľmi, ale aby zahr- predovšetkým na to, aby tu zastupovali občanov. To znamená, máme tu smernicu 91, predovšetkým pokiaľ ide o dezaktiváciu zbraní, strelných zbraní. Nemáme tu viaceré alternatívy. Buď budeme mať direktívu, smernicu, ktorá bude rešpektovaná na celom teritóriu Európskej únie, A preto je implementácii tejto, zbráne, e, tejto smernice absolútnym imperatívom. Ak nie, tak sa môže Schengen rozpadnúť. A preto nechceme byť žiadnymi sprostredkovateľmi, pokiaľ ide o postihnuté strany. Nám ide o to, aby táto smernica alebo modifikácia smernice bola zastaná späť na komisiu, pretože v momentálnom stave je to iba strata času pre nás. Napríklad pokiaľ ide o pozmeňujúce návrhy, ktoré boli predložené zo strany našej pozmeniu, pokiaľ ide o našu politickú skupinu, tak poukazujeme na tieto problémy. Nemôžeme tu meniť klasifikáciu strelných zbraní, ak sa budú tie klasifikácie, ktoré tu máme doteraz správne implementovať, tak, sú, tak to nie je žiadnym rizikom pre využívanie zbraní. Držiteľia zbraní nemajú žiadny možnosť momentálne pristúpiť k nejakej zmene týchto predpisov a nemôžu byť označovaní zo strany komisie, tak ako to je v tom návrhu momentálne označené. Takže ja by som sa teraz odvolala na vyhlásenie komisie, kde sa vyjadruje, že zbranie nie sú dobré a nechcú pristúpiť, ne, nech, nechcú pristúpiť nejakým riadnym spôsobom, pokiaľ ide o situáciu športovcov a polovníkov. A práve preto pozmenujúce návrhy, ktoré sme predložili, e, idú v tom smere, aby sa zrušila tá zmena klasifikácie, ktorá je navrhovaná. Pokiaľ ide o začlenenie zberateľov zbraní do tejto do týchto návrhov, to je jednoducho neakceptovateľné zo strany napríklad Francúzska. A preto naše pozmeňujúce návrhy, ktoré sme predložili, vysvetľujú túto situáciu bližšie. Pokiaľ ide o neutralizáciu alebo dezaktivizáciu zbraní, ktoré, o ktorých sa tu hovorilo, pre zberateľské účely, tam sme takisto predložili pozmeňujúce návrhy. A pokiaľ ide o boj proti čiernemu trhu a nakopovaniu zbraní, to je takisto pre, poriešené zo strany pozmeňujúcich návrhov, ktoré sme predložili. Bene, grazie, onore... Ďakujem pekne, pani Terusinsky. Šiesti sa nám hlásili o, o slovo a teraz tu máme siedmeho pána poslanca. E, navrhujem do dvoch minút vyjadrenia, aby sme do 12.30 skončili, tak ako sme plánovali. Pani Grapini, nech sa páči. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Nebudem opakovať to, čo vlastne povedali už všetci. Áno, ide o správu, ktorá je dosť komplexná. Vicky skutočne urobila vynikajúcu prácu, preto by som sa chcela poďakovať všetkým. Pokiaľ ide o počet pozmeňujúcich návrhov je skutočne enormný. Áno, táto téma je veľmi citlivou tému, to už bolo povedané. Napríklad aj v Rumunsku to vzbudilo veľmi veľké diskusie, avšak predsa len okrem tých pozmeňujúcich návrhov alebo nad rámec tých pozmeňujúcich návrhov ja som predložila sama 5 pozmeňujúcich návrhov, ktoré podľa môjho názoru sú veľmi dôležité a Vlastne v návrhoch komisie som nevidela žiadne konkrétne spreciznenie toho, pokiaľ ide napríklad o krádež zbraní, pretože môžu sa zbrania aj kradnúť a potom sa s týmito zbraniami môže niekto zabiť. A kto je potom zodpovedný v prípade ukradnutia zbrania? Ja si myslím, že táto zodpovednosť by sa mala týkať predovšetkým držiteľa majiteľa zbranie. Po druhé, Myslím si, že pokiaľ ide o tú lehotu autorizačnú na 5 rokov, to je podľa mňa príliš dlhé obdobie. Ja si myslím, že 3 roky by úplne stačili, to by bolo ideálne. A nemyslím si, že sa treba pozerať na návrh komisie, pokiaľ ide o vek maloletých, ktorí by mali mať možnosť uh, držať v držbe zbranie. Ja si myslím, že treba jednoducho pre mladistvých umožniť držbu zbraní iba na športové účely. Neviem si predstaviť, prečo by jednoducho mali mať mladiství e, možnosť drž- mať držbe zbranie, e, ktoré môžu niekoho zabiť. A pokiaľ ide o zdravotné kontroly, ja si myslím, že naša politická skupina, ale aj ostatné politické skupiny poukazujú na to, že tie zdravotné kontroly by naďalej byť pod správou členských štátov, ale ak tu nebudeme mať harmonizáciu pokiaľ ide o obdobia, že kde vlastne treba robiť takéto zdravotné kontroly, tak budeme mať skutočné problémy. To znamená, ak v niektorých krajinách sa tieto kontroly budú robiť iba každých 5 rokov alebo každých 15 rokov, tak môže sa stať, že dotyčný držiteľ zbraň sa zblázni a potom zrazu bude strieľať s tou zbraňou dookola a zabije niekoho. A ja si myslím, že toto sú všetko dôležité témy. Pán Felner, nech sa páči. Chcel by som sa poďakovať eh, Viki za veľmi konštruktívnu eh, prácu, ale eh, pozerám sa na túto problematiku z trochu iného aspektu. Vidím návrh komisie a mm, spôsob, akým sa komisia snaží túto problematiku riešiť. Chápem, že komisia musela preukázať, že koná ale e, žiaľ na miesto, aby sa e, venovala e, skutočnému problému s tými nelegálnymi zberaniami, rieši teda aj iné E, iné veci, namiesto aby sa zabránilo e, tomu, aby sa teroristi dostali do styku k týmto e, zbraniam. Riešia sa tu predaji na diaľku alebo zabraňovanie. Brani sa tu predajú polnoautomatických zbraní, ale to bude skôr prekážka pre tých, ktorí dodržiavajú práva, nie pre teroristov. A koľko e, zločinov môže byť e, prepojených e, k legálne vlastneným zbraniam? Nikdy som ešte nepočul žiadne čísla o tomto, aký veľký je tento problém. Komisia sa ešte nevyjadrila k tomuto, aký je tento problém. A potom otázka okoľko e, zbraní, ako pán e, Duran e, povedal. Definícia je veľmi dubiozná, teda tých poloautomatických zbraní a im podobným zbraniam. Koľkých zbraní by sa to týkalo, koľko zbraní zakážeme, aký veľký je tento problém a koľko e, zbraní e, bude dotknutých týmto našim e, opatrením. V marci som nedostal odpoveď a ani teraz sa mi odpovede nedostala. Z toho vyvodzujem závery, že jediná vec, ktorú z toho môžem vyvodiť, že je to veľmi narýchlo urobená práca. Ak komisia nedokáže tieto jednoduché otázky zodpovedať, jediným rozumným spôsobom je odmietnúť tento návrh návrh a požiadať komisiu, aby začala s prácou na novej smernici, aby e, riešila aj e, tie legálne e, držané zbranie. Ak nevieme popísať problém a vysvetliť, kto je dotknutý týmto riešením, potom naozaj sa veľmi ďaleko míňate tým cieľom. Ďakujem pekne. Pán Fielner, dve minúty by som vás poprosil, aby ste dodržiavali tento čas, lebo keď každý budete hovoriť hovoriť o 40 sekúnd dlhšie, potom nevystačíme si e, s časom. Ďakujem pekne, pán e, predseda. Veľký počet e, pozmeňovacích návrhov alebo e, predložených, e, ktoré e, riešia jednotlivé podrobnosti tohto návrhu. Pán spravodajca odvedol kus dobrej práce touto správou. Nemali by sme zamietnúť len navrhovaný neopodstatnený zákaz polautomatických zbraní a 6 a, a 7 pod kategória, ale tiež by sme mali navrhnúť zmenu kategorizácie strelných zbraní ako takých. To toto zamietnutie k nemu už došlo v výbore e, LIBE v ich návrhu e, stanoviska. E, zákaz tam ešte hovorí o kategórii A8, čo by ale viedlo k zničeniu cenných kultúrnych zbierok. Tieto zbranie sú už predsa teraz prísne kontrolované a aj tento zákaz zamietol výbor LIBE. Po tretie, mali by sme tie navrhované povinné lekárske praktické eh, testy eh, zamietnúť, eh, pokiaľ ide o zbrojné pasy, pretože toto by zvyšilo byrokratickú záťaž bez nejakej pridanej hodnoty. Takže aj tieto veci boli zamietnuté výborom LIBE. Na záver by som chcel vyjadriť svoju podporu pozmeňovaciemu návrhu 1 zamietnúť návrh komisie ako taký v celku, pretože narušuje všetky princípy dobrej regulácie. Komisia by mala využiť využiť príležitosť eh, a chopiť sa tých tragických udalostí eh, z minulého eh, roku v Paríži a predstaviť novú legislatívu o zbrojených zbraniach, pretože toto bolo naozaj veľmi zle pre kredibilitu Európskej únie a predsa Európska komisia musí byť dôveryhodná a týmto môže túto škodu nejako napraviť, pretože naši občania si zaslúžia, aby mali dobrú legislatívu legislatívu. Ďakujem. Pána Hanov a pani e, Sehnalová, nech sa páči. Spoločne s kolegami som predložila celý rad pozmeňovacích návrhov, niektoré tu už boli spomenuté, už ich spomenuli pred rečníci. V celom rade otázok podporujem prístup pani spravodajkyne. Chcem sa aj poďakovať za naozaj racionálny a pragmatický prístup, pokiaľ e, ide o otázku zberateľov replik zbraní alebo prístup k znehodnoteným zbraniam. Predložila som tiež celý rad pozmeňovacích návrhov, ktoré ktoré reagujú na analýzu dopadov, e, ktorý, e, ktorú nechala vypracovať Česká republika k návrhu komisie. Podľa tejto expertnej analýzy tieto navrhované zmeny sú v zásadnom rozpore s dlhodobou snahou znižovať počet nelegálne držaných zbraní a e, vykonávať účinný dohľad nad držiteľmi zbrojných preukazov. Rekategorizácia zbraní, tak ako ju navrhuje komisia, by viedla k masívnemu odlivu doteraz legálnych zbraní do sféry nelegálnej, čo považujem za zásadné bezpečnostné riziko riziko, ktoré je v rozpore s deklarovaným zmyslom tejto legislatívy. Vítam, že celý rad kolegov vrátane pani spravodajky nevhodne nahradzuje pôvodnú podobu novej novo navrhovanej kategórie A7. Za veľmi problematicky považujem aj navrhovaný prístup k automatickým strelným zbraniam, ktoré boli upravené na polno, poloautomatické strelné zbranie. Navrhujem do tejto navrhovanej kategórie A6 umiestniť len tie zbranie, eh, kde procedúra technického prispôsobenia ustanovenie nebola vopred schválená príslušným orgánom členského štátu a ak dotyčná upravená zbraň nebola overená a označená. Nesúhlasím ani s vylúčením možnosti členského štátu povoliť výnimku zdržania zakázanej zbrane pre civilný subjekt, aj ak by e, na to existoval legitimný dôvod a nejakým spôsobom by nebol ohrozený verejný poriadok a bezpečnosť. Na záver mi dovolte povedať, že existujú krajiny s kvalitnou a účinne vymáhateľnou legislatívou legislatívou a preto by som bola veľmi rada, keby sme sa v našej práci e, pridržiavali týchto skúseností, zlepšili spoluprácu medzi štátmi do hliadateľnosť a zamerali sa naozaj e, na nelegálne zbranie, ktoré sú používané na páchanie teroristických útokov. Ďakujem. Ďakujem pani e, Sehnalová, kolegyňa Boržan. Ďakujem, pán predseda. Táto smernica eh, vzbudila veľkú pozornosť v členských štátoch. Kontaktovalo ma eh, veľa občanov, ktorých hlavnou obavou bolo jasné rozdeľovanie medzi replikami a skutočnými strelnými zbraniami. A ja podporujem takéto jasné oddelenie. Pochádzam z krajiny, ktorá pred 20 rokmi sa nachádzala ešte vo vojne, takže žiaľ mám veľa skúseností a tiež počas svojho profesného života som sa zaoberala ľuďmi, ktorí boli držiteľmi zbraní e, rozobraní, takže viem, aké e, dôležité je, e, sú tieto e, povinné zdravotné prehliadky. Takéto by mali byť povinné aj pre predajcov. Podporujem pozmeňovací návrh týkajúci sa bezpečného uskladňovania a zaberaní nedostatok e, lekárskych textov a zlé uskladňovanie zbaní, to je naozaj tá najhoršia možná kombinácia. Myslím si, že e, bezpečnosť e, v tomto zmysle by mala byť našou prioritou. Ďakujem. Pani Paržan Virginie Rozier, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda, ďakujem pekne spravodajkyni. Ja sa pripájam k tým všetkým ktorí sa poďakovali. Súhlasím s tým, čo povedala spravodajkynia, Tak ako to povedala aj Evelyn, chceme posilniť alebo objasniť podmienky, pokiaľ ide o legálnu držbu zbrane. Tieto musia byť posilnené. Takisto treba sa pozrieť aj na výnimky, je to potrebné. Výnimky musia byť jasne stanovené, myslím to predovšetkým o rezervistov a múzeá, a myslím, že k zberateľom treba pristúpiť ako k ostatným osobám, nepotrebujú žiadnu výnimku. Takisto sa pripájam k tomu, že sa chce zlepšiť vystopovateľnosť a interoperabilita e, strelných zbraní, cez hranič, ktoré sa dostávajú za hranice pokiaľ ide o deaktiváciu týchto zbraní a ich ďalší predaj. Sú tu pozmeňujúce návrhy, ktoré boli predložené. Ja som proti pozmeňujúcim návrhom, ktoré chcú, aby sa táto smernica stiahla. Myslím, že revízia je potrebná a takisto sa celkom jasne poukazuje na to, že sú tu niektoré konkrétne príklady v pozmeňujúcich návrhoch, proti ktorým sa vyjadrujeme predovšetkým tie, ktoré sa vyjadrujú e, k benevolentným podmienkam, pokiaľ ide o online predaj zbraní a pokiaľ ide o držbu zbraní e, maloletých. Takže ešte mám pár sekúnd. Chcela by som sa vyjadriť e, k otázke legitimity a re- revízie tejto smernice. Pripomeňme si len to, pokiaľ ide napríklad o zbranie nestrelného charakteru. Pozrieme sa na to, ako to dopadlo v Paríži Išlo tu o zbranie, ktoré boli jednoducho takýmto spôsobom povolené na, na využitie, takže musíme sa pozrieť na vysledovateľnosť zbraní. Mali sme tu viaceré útoky, napríklad v Toulouse v roku 2012. Tu strieľajúci takisto mal špecifickú zbraň, ktorá jednoducho sa vymýka z vysledovateľnosti zbraní. Zase v roku 2015 v januári, kde došlo k útoku, tak eh, tam sa takisto našli zbranie, ktoré boli ešte z rokov 40. 40. rokov minulého storočia, ktoré boli stále funkčné a boli potom použité, takže ja si myslím, že tú smernicu treba vyváženým spôsobom zmeniť. Vlastne na to poukázala aj pani spravodajkyňa predkladateľka. Ďakujem. Ako posledný pán Sulík a potom dáme slovo eh, komisii a pani spravodajkyni. Pod e, rúškom boja proti terorizmu e, sa snaží Európska komisia obmedziť osobnú slobodu ľudí a potom sa len všetci čudujú, že Európska únia sa vzdialuje občanom Európy. Pritom problém to samozrejme nerieši, lebo žiaden terorista si nepôjde najprv vybaviť zbrojný pás a potom kupovať legálne držanú zbraň. A som prekvapený, ako vážnosťou a akom rozsahu sa Európsky parlament venuje takéto nezmyselnej smernici a že vôbec nebolo to okamžite poslané nazad. No ale keď sa to už stalo, chcem sa aj osobne, Viki, u tebe teda poďakovať, že si si našla čas a že, že naozaj vynaložila túto snahu eh, tie najväčšie nezmysly aspoň obmedziť. Veľmi ma prekvapila včera pani komisárka Bienkovská, ktorá doslova povedala, sme toho názoru, že ľudia nepotrebujú toľko zbraní, No, myslím si, že aj názor je v tomto nepodstatný, lebo sloboda občanov by mala byť ďaleko vyššia ako názor pani Bienkovskej alebo názor komisie. A bohužiaľ toto sa nedeje. Myslím si, že toto je dlhodobo chyba Európskej únie, respektive Európskej komisie, že si tie dámy a páni myslia, že sú bohovia a budú ľuďom určovať, ako majú žiť. Z 800 a v tejto súvislosti by som sa povedať, že samozrejme podporím každý jeden návrh, ktorý zbrzdí e, uplatnenie alebo vstúpenie do platnosti tejto smernici, ktorý oslabí tie najväčšie obmedzenia a úplne najradšej, a najradšej podporím tie návrhy, ktoré sú za zastavenie celej takéto smernice. No a na záver z 850 e, návrhov, alebo z vyše 800 návrhov, ktoré došli, je vyše 30 e, mojich a mojho kolegu pána Hala e, Aho a chcel by som vás veľmi pekne poprosiť o ich podporu. Ďakujem. E, Ďakujem, pán Sulík. A teraz dáme slovo Európskej komisii, pani Silvi Kancuber. Yes, thank you, President. It was almost right. Thank you very much. Uh, Um, Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne za návrh správy, ktorá je veľmi konštruktívna. Vítame to veľmi. Dovolte, aby som sa vyjadrila k niekoľkým veciam. Návrh komisie nikdy nebol amalgamom a Nechceme tu nejako podozrievať občanov, ktorí dodržiavajú zákony a majú právo držať zbranie, ako sú napríklad e, polovníci alebo strelci a podobne. Nikdy sme to neprepájali s teroristami. Nehovorili sme, že títo ľudia sú teroristi. My vieme, že existujú milióny občanov, ktorí vlastnia zbranie, strelné zbranie, dodržiavajú zákony a náš návrh nesmeruje k tomu, aby sme im stiažili život alebo znepriemnili život. Ale smernica, ako vidíte, veľmi starostlivo vyhodnotila implementáciu smernice, jej ustanovení, ako fungujú, aké problémy sa vyskytujú, vrátanie členských štátov, združení, výrobcov. My sme s tými všetkými zainteresovanými stranami komunikovali o smernici a jej situácii v súčasnosti. Mali sme tri vyhodnotenia, hodnotenia a štúdie, ktoré sa zaoberali dôsledkami konkrétnych ustanovení smernice a celý proces trval roka pol a obsahuje konzultácie, široké konzultácie a diskusie so zainteresovanými stranami vrátanie hlavných európskych združení držiteľov strelných zbraní, ako sú polovníci, športoví strelci a podobne. Vrátanie priemyslu výrobcov, aby sme vedeli aj od nich, aký mal dopad, aký by mohli mať dopad niektoré navrhnuté opatrenia. Takže sme konzultovali, počúvali sme skôr, než sme pripravili náš návrh ďalej, či ide náš návrh zlým smerom. Nie, my navrhujeme e, reakciu na slabé miesta, ktoré ukázala naše hodnotenie v smernice. Chceme totiž zabezpečiť, že aby z legálneho trhu so strojnými zbraniami nemohlo dochádzať k prieniku do nelegálnych sfér. Čiže tu sa snažíme upchať tie nejasné miesta a zabrániť takto teroristom, e, zločincom zmocniť sa zbraní a mať e, osoch zo slabých miest existujúcej legislatívy. To bol dôvod našich návrhov a ako sme už počuli, žiaľ, boli prípady, veľmi nešťastné prípady, kde strelné zbranie boli na legálnom trhu a využili sa, žiaľ, aj použili sa aj v niektorých nedávnych teroristických útokoch, napríklad v Paríži. Ešte dve veci, pokiaľ ide o kategórie. Od začiatku sme hovorili, že si uvedomujeme a jasne sme povedali, áno, že podobnosť nie je dobré kritérium, a sme veľmi radi, že máme mnoho dobrých návrhov, zaujímavých návrhov a úplne s tým súhlasíme. Súhlasíme s tým, že to rozhodujúce kritérium e, toho, čo nemajú byť zbranie, nebezpečné zbranie na legálnom trhu sa lepšie opisuje hľadiska kritérií a bolo tu veľa zaujímavých konštruktívnych návrhov a my sme otvorení voči ním a znovu motiváciou nie je znepríjemniť život športových strelcov a polovníkov. My chápeme, že sa tam používajú tiež poloautomatické zbranie, e, majú ich aj športoví strelci a e, v mnohých prípadoch a jednoducho my sa musíme postarať o to, aby ich práva alebo právo na výkon ich konička alebo zamestnania nebolo ovplyvnené týmto návrhom. My sa o to usilujeme a vidíme mnohé konštruktívne za návrhy. Pokiaľ ide o zberateľoch, my navrhujeme mať zberateľov zahrnutých do našej smernice. Títo zatiaľ tam neboli vôbec zahrnutí, to znamená, neexistovali žiadne pravidlá platné pre zberateľov ale podľa našeho názoru držitelia strelných zbraní e, by mali obsahovať aj túto kategóriu. Prepačte, máme troška problém s časom. E, hovoríme o pozmenujúcich návrhoch, takže prepačte. Nemáme veľa času a my sa vyjadrujeme k pozmenujúcim návrhom k smernice Takže o všeobecných otázkach sme už hovorili a budeme o nich znovu hovoriť neskôr. Mohli by ste uzavrieť? Áno, môžem, ďakujem. Ďakujem, pán predseda, môžem to ukončiť. Ďakujem a teraz dávam slovo spravodajcovi. Chcem sa vyjadriť niektorým pripomienkam k pozmenujúcim návrhom v prvom rade. návrh zamietnúť návrh komisie. Ako kolegovia viete, a ja som prišla s takýmto pozmenujúcim návrhom, nemyslím si, že je to správny prístup. A ako som už povedala, jedna z vecí, ktoré treba riešiť, je postavenie konvertovaných um, strelných zbraní a potom ich rekonverzia. To je podľa mňa naozaj veľmi akutný problém, pretože ide o spranie, ktoré neboli správne deaktivované a potom sa použili v teroristických útokoch. To je skutočne vec, ktorú treba riešiť. Návrhy, že nás to netrápi a že môžeme pracovať s tým, čo máme, to nie je správny názor Takže ja by som naozaj chcela toto slabé miesto vidieť odstránené. Potom je tu ďalšia vec, ktorú treba riešiť a síce to je nariadenie o deaktivácii. To má vážne problémy a zhoršuje situáciu deaktivácie v niektorých členských štátoch lebo nemôžete uznať historické deaktivácie a nemôžete redeaktivovať e, zbranie ak došlo k nezvratnej zmene. Takže podľa mňa treba tieto veci riešiť. Ďakujem veľmi pekne za váš návrh k marking. Tam dáme if feasible. To navrhujem, aby sme tam zaradili do toho príslušného článku, čiže ak je to možné. A súhlasím s väčšinou bodov, ktoré tu prednieslo EPP pokiaľ ide o socialistickú pomienku, jedna kategória pre muzea, jedna pre zberateľov. Pokúšala som sa o to, ale veľmi ťažko sa s tým pracuje. Niektoré múzea sa cítia ako zberatelia, niektoré nie, takže výsledkom je, že som sprisnila jazyk, ktorý o tom hovorí a Ďakujem kolegom, ktorí sa k tomuto vyjadrili. Pokiaľ ide o 6, tak súhlasím s tým, to, čo povedali Čechy, to bol dobrý návrh. Malo by to byť poloautomatické, ktoré boli konvertované, konvertované reverzibilným spôsobom na automatické. Tie by mali zostať v kategórii A6 ale ak ide o nezvratnú účinnosť, tak mňa to naozaj veľmi znepokojilo na tom stretnutí, ktorom som mala, kde, pracov, e, kde vyššie postavení pracovníci Europol povedali, že ak sa to odstráni, tak potom tam budú strelné zbranie v bežnom používaní v Českej republike a v niektorých členských štátoch a jeho obava bola, že sa stanú nelegálne a že ľudia sa ich jednoducho nesdajú a že bezpečnostná situácia sa zhorší. Takže ja som skôr ochotná hlasovať za taký typ definície k, E6, k A6. Pascal a Zelený, vy ste hovorili o zaujímavých návrhoch uchovávaniu, skladovaniu munícia a podobne, ktorá by mala byť inak ak uskladnená inde ako strelné zbranie. Takže ja by som si rada vypočula názory ostatných k uskladňovaniu aj tých, čo sú väčší experti ako ja. Bola by som rada, keby ste mi poslanci mohli v tomto pomôcť, ktorí sa v tom vyznáte lepšie ako ja. A pokiaľ ide o váš návrh k poisteniu, aj tu by som rada počula, čo si o to myslia ostatní. Myslím, že sa nám podarí nájsť dobrú cestu vpred. Nechcem, aby sme v tomto meškali. Chcem mať dosť času na to, aby sme veci správne naformulovali a dobre, chcem byť pripravená na trialog a chcem rešpektovať, čo hovorili poslanci. A síce prvý návrh komisie by mal mnoho nepredvídaných dôsledkov a vlastne by ani neriešil tie konkrétne otázky a problémy s existujúcou legislatívou. Ďakujem kolegom tým, ktorí sa snažia zlepšiť a sfunkčniť e, tento návrh a ktorí sa snažia odstrániť existujúce nedostatky v platnej legislatíve. Ďakujem veľmi pekne spravodajkyni. A mali sme tu návrh na zmenu harmonogramu, ktorý sa schválil. Stretneme sa znovu o tretej. Ďakujem veľmi pekne, prajem vám dobrú chuť.